prosím o ticho. Takže dámy a páni, vítam vás všetkých. V prvom rade by som chcela privítať pani Margaret Vestager, ktorá, pokiaľ ten e, výsledok tohto vypočte dopadne pozitívne, bude výkonnou podpredsedničkou pre Európu pripravenú pre digitálny vek. Vítam tiež všetkých, ktorí sú tu v tejto e, miestnosti, ako aj e, divákov, ktorí pozorujú prenos tohto zasadnutia. Toto vypočutie je organizované spoločne s výborom IMCO a s výborom pre ekonomické a menové otázky EKON. Vítam ich eh, pani, pani podpredsedničku Madame de Suter a eh, eh, pani Tinali, ktoré predsedajú týmto výborom budeme spolupredsedať tomuto vypočutiu. Vítam takisto aj členov výboru Júri, Empl a Líbe sú asociované, respektíve sú e, takisto pozvané na toto vypočutie. E, pani Vestager dostala úlohu od zvolenej predsedníčky zabezpečiť, aby Európa plne využívala potenciál digitálneho veku a posilnila svoju priemyselno-inovačnú kapacitu. Bude to e, e kľúčovo dôležité, pokiaľ ide o cieľ technologického líderstva, strategickej autonómie Pani eh, Vestager tiež spolu povedie eh, prácu komisie o eh, novej dlhodobej stratégie pre európsku priemyselnú budúcnosť a stratégiu pre malé a stredné podniky. Bude tiež koordinovať prácu týkajúcu sa umelej inteligencie. Tu treba túto prácu predstaviť po prvých 100 dňoch fungovania komisie. E, takisto bude zabezpečovať koordináciu medzi občianskou zložkou, e, obrannou a vesmírnou zložkou európskeho priemyslu. E, všetky tieto politiky sú kľúčové pre výbor ITRE, takže Pani Vestager, budeme dnes so záujmom počúvať, ako chcete tieto úlohy pretaviť v konkrétne úspechy, takže nech sa páči. Teraz už e, by som odovzdala slovo ďalej predsedničke e, de Suter, e, ktorá predseda výboru IMKO. Sme tri, ja sa teraz vyjadrujem v mene výboru IMKO Vítam pani Vestager e, takisto e, na tomto spoločnom vypočutí. My sme zodpovední za koordináciu e, trhových pravidiel a zabezpečovanie fungovania jednotného trhu, vrátanie digitálneho trhu. Digitálna ekonomika transformuje všetky oblasti fungovania trhu, má vplyv na spoločnosť aj občanov Spoločný trh je jeden z najdôležitejších úspechov Európskej únie a je dôležité, aby aj v tejto ére digitálnej transformácie úspechom ostal. Preto musíme zabezpečovať, aby naše pravidlá boli pripravené na digitálny vek a musíme to robiť eh, tak, aby sme mali dôveru spotrebiteľov a vytvárali rovnaké podmienky pre podniky. Som presvedčená, že tu musíme zabezpečiť inkluzívnosť Takisto e, dobre e, e, chápeme, že silný vnútorný trh znamená aj neexistujúcu fragmentáciu, odstraňovanie rozdielov medzi tradičnejšími offline trhmi a novými online trhmi, pretože existuje samozrejme iba jeden vnútorný trh. A na záver pár procedurálnych poznámok. Parlament hodnotí dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných kompetencií, európskych záväzkov a e, osobnej nezávislosti. Takisto hodnotí aj vedomosti e, ohľadom ich portfólia a ich komunikačné zručnosti. Pred e, vypočutím pani Vestager odpovedala písomne na otázky výborov. Tieto sú postúpené všetkým kolegom vo všetkých jazykoch. Výbor pre e, právne otázky nemal e, námietky k tomu, aby sa konalo toto vypočutie. A teraz dostane e, slovo pani Tinali, predsednička výboru EKON. Ďakujem. V mene výboru EKON by som tiež chcela privítať všetkých prítomných na dnešnom vypočutí. Chcel by som privítať aj pani Margrethe Vestager, ktorú výbore už veľmi dobre pozná ako komisárku pre hospodárskú súťaž. Pani Vestager bola dezignovaná, aby pokračovala svoju prácu v oblasti hospodárskej súťaže, ktorá je dôležitou súčasťou práce na európskej úrovni eh, pre naše firmy a našich občanov. Eh, vo svojej úlohe ako eh, exekutívna podpredsednička eh, Komisie pre digitálnu, pre Európu pripravenú na digitálnu éru by sa mala tiež zaoberať otázkou digitálneho zdaňovania, aby do konca roka 2020 eh, eh, sme tu mali buď konsensus na medzinárodnej úrovni, alebo alternatívne navrhli férovú eh, európsku digitálnu daň. V súlade s našimi pravidlami tieto, obe tieto sféry spadajú pod pôsobnosť výboru ECON. Chcem pripomenúť ešte, ako bude prebiehať toto vypočutie. Pani Vestager vyzmeme, aby e, sa nám na úvod prihovorila maximálne 15 minút. Na záver bude tiež mať e, príležitosť sa vyjadriť. Bude priestor na 25 otázok e, zo strany poslancov a poslankyň. Budú, otázky budú v 5-minútových slotoch, bude čas 1 minútu na otázku, 2 minúty na odpoveď Eh, v prípade doplňujúcej otázky táto by mala trvať jednu minútu a maximálne jednu minútu trvať odpoveď. Prvé kolo 7 otázok eh, položia zástupcovia politických skupín, druhé kolo 18 otázok eh, bude vychádzať z celkovej distribúcie otázok medzi politickými skupinami a teda vrátanie zástupcov z radov nezaradených. Všetci, eh, všetky predsedničky budú veľmi prísne, pokiaľ je dodržiavanie rečníckého eh, času a nedovolíme, eh, aby sa presiahol alokovaný rečnícky čas, ak by ste mali um, hovoriť dlhšie, tak nebudeme povolovať doplňujúce otázky. Môžete používať svoje rodné jazyky, lebo tlmočenie je k dispozícii v 23 jazykoch, ale máte na pamäti, že všetko sa tlmočí, takže prosím, nehovorte príliš rýchlo. Pani Vestager, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, e, vážené e, predsedničky, e, vážení poslanci, poslankyne. Pred eh, piatimi rokmi ma Európsky eh, parlament eh, potvrdil do pozície Európskej komisárky pre hospodárskú súťaž. To bol jeden z momentov, kedy som bola veľmi hrdá. Dostala som príležitosť pracovať pre európskych občanov s týmto parlamentom vďaka hodnotám, ktoré ma vedú v politike už 30 rokov. Vždy som e, pracovala za e, férovú a e, spravodlivú spoločnosť. Ľudia sa môžu samostatne rozhodnúť, sledovať svoje sny a rešpektovať zároveň aj sny ostatných. Ak budem potvrdená do tejto funkcie, budem v tejto mojej práce pokračovať, mojej role výkonnej podpredsedničky, ktorá má zabezpečiť, aby Európa bola pripravená na digitálny vek. Som pevne presvedčená, že najlepšie dosiahneme naše spoločné ciele, keď budeme spolupracovať. O tom som bola presvedčená, keď som poprvýkrát e, prešla dverami tohto parlamentu ako stážistka. A v ďalších rokoch som videla, čo európska demokracia urobila preto, aby vybudovala spoločnosť, ktorá funguje pre ľudí a zastupuje ich a Európa sa bude snažiť ešte o viac. Som veľmi rada, že teraz eh, tu máme prvú hradovo vyváženú komisiu. Eh, čelíme veľkým a Spomeniem len niektoré z nich. Klimatické zmeny a digitálna transformácia všetky z nich ovplyvnia e, všetky aspekty nášho života a ako e, sa bude posilňovať globálna konkurencia, e, budeme musieť zabezpečiť, aby sme tu mali rovnaké hracie pole a budeme musieť pracovať tvrdo. Musíme všetci spoločne čeliť týmto výzvam a e, keď budeme spolupracovať, uspejeme. Máme naše spoločné hodnoty, slobody, férovosti a demokracie. Tie urobili z Európy najlepším miestom na život e, z historického pohľadu. Európa je plná vysoko kvalifikovaných ľudí, máme vynikajúcu infraštruktúru, spravodlivé, efektívne zákony Náš jednotný trh európskym podnikom poskytuje priestor pre rast a inovácie a na to, aby mohli byť najlepšie vo svete, vo svojej oblasti pôsobnosti. Takže môjim prísľubom nie je urobiť z Európy trošku viac Čínu alebo Ameriku. E, Mojím e, sľubom je e, snažiť sa pomôcť Európe byť, aby bola viac sebou samou. Chcem putovať na našich silách, našich hodnotách, tak aby naša e, spoločnosť bola silná a spravodlivá a to pre všetkých Európanov. V posledných piatich rokoch som videla, ako e, posilňovanie e, pravidiel konkurencieschopnosti môže z trhov urobiť vhodnejší prístor pre ľudí a nie naopak ale treba toho ešte veľmi veľa urobiť. Preto e, mám, e, som veľmi poctená, keď zvolená predsednička e, ma požiadala, aby som pokračovala v mojej práci v tejto oblasti a budem tak robiť s rovnakou energiou a angažovanosťou a zrovna s rovnakým e, cieľom nezávislosti a nestraniskosti, ako som to slúbila parlamentu pred piatimi rokmi, pretože nezávislosť v oblasti vymáhania e, zákonov e, je bezpodmienečne nutná. Dominantné firmy majú osobitnú zodpovednosť nezneužívať svoju moc na to, aby škodili spotrebiteľom. Ehm, firmy takisto majú slobodu sa zlučovať, rovna, eh, pokiaľ eh, samozrejme stále eh, bude možné ich vyzvať na spoločnom trhu, pretože musia zabezpečovať e, spotrebiteľom e, efektívnu e, hospodárskú súťaž, vhodné ceny, výber výrobkov a inovácie. A takisto musíme zabezpečiť, aby štátna pomoc nepoškodzovala konkurencieschopnosť, pretože Európa potrebuje ekonomiku, kde by firmy lepšie mohli obsluhovať zákazníkov, nielen preto, aby dostali lepšie podpory z strany svojich vlád. Toto sú časy plné výzvy a platí to aj pre e, oblasť e, vymáhania e, rovnosti hospodárskej súťaže. Pred nami sú ešte väčšie výzvy a veľké zmeny. Ľudská povaha sa nemení, ani jej vlastnosti ako chamtivosť či strach a preto e, princípy, ktoré vedú naše pravidla v oblasti hospodárskej e, súťaže, sú dnes rovnako relevantné, ako e, to bolo v rímskych zmluvách v čase ich podpisu pred 60 rokmi ale musíme zabezpečiť, aby e, boli e, e, vhodne naformulované, aby boli v súlade s aktuálnym moderným svetom. Preto budeme revidovať úpravy pre oblasť napríklad štátnej pomoci, zlučovania, Budeme sa takisto zaoberať tým, ako digitalizácia ovplyvňuje hospodárskú súťaž. Budeme sa snažiť zabezpečiť nezávislé E, správy zo strany troch špeciálnych e, e, poradcov a teda realizovať ich. Som presvedčená, že spravodlivá konkurencie schopnosť je veľmi dôležitá, ale to nepostačuje. Potrebujeme mať takisto aj dobrý, zabezpečiť dobrú priemyselnú budúcnosť v Európe, ktorá by zabezpečila diverzitu Takže e, naša stratégia pre priemysel, to musí byť pre všetkých, musí byť e, zelená, vychádzať e, z dobrej, z dobrej hospodárskej súťaže. Tu si treba uvedomiť, že nemôžeme zapúdať ani na to, čo je srdcom ekonomiky Európy, malé a stredné podniky, ktoré spoločne predstavujú viac než polovicu príjmov, e, podnikových príjmov e, zaujím, e, za, zamestnávajú viac než dve tretiny zamestnancov a pod, poskytujú takisto možnosti školenia pre mladých ľudí. Mali by sme teda podporovať ich možnosti rastu. Náš e, verejný a súkromný sektor takisto potrebuje e, dostať možnosť, aby sa navzájom mohol podporovať. Treba e, teda strategickejšie využívanie verejného obstarávania, viac podpory výskumu pre naše inovatívne podniky, Potrebujeme tu väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o projekty v spoločnom európskom e, záujme. E, chceme, aby spolupracovali univerzity, dodávateľia, výrobcovia, až e, teda po recykláciu súrovín, ktoré sa používajú pri výrobe. Naša stratégia musí zachádzať ďalej nad rámec jednotného trhu. Sme čoraz viac prepojenejší a preto nás aj viac ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré e, príjmajú iní. Európa je najväčším obchodným e, partnerom približne 80 krajín vrátane USA a Číny. Takže sme v silnej e, pozícii a chceme ju využiť pri našej práci smerom k rovnakému globálnemu hraciemu polu a to sa týka aj návrhov reformy eh, Svetovej obchodnej organizácie, aj eh, zabezpečenia, že eh, podpora a štátne vlastníctvo nebudú podrývať konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž v Európe. Treba, aby Európa bola takisto pripravená pre digitálny vek. Momentálne tu máme dva druhy firiem, tie, ktoré už sú digitálne a tie, ktoré čoskoro také budú. Digitalizácia má obrovský potenciál e, naše životy zlepšovať. Ale na to, aby sme tento potenciál využili, potrebujeme tie správne pravidlá, potrebujeme ľuďom dať dôveru v digitálnu transformáciu, ktorá by mala občanom slúžiť, rešpektovať naše základné hodnoty. Dnes chcem e, hlavne zdôrazniť tri hodnoty dôvera, e, ľudskosť a spravodlivosť. A dovolte mi, aby som spomenula pár príkladov e, toho, čo by som robila v budúcich 5 rokoch, ak budem potvrdená k dôvere. E, musíme sa vážne zaoberať e, obavami ľudí týkajúcimi sa technológia, vytvárať ich dôveru budem e, pracovať na e, e, legislatívnom návrhu týkajúcom sa digitálnych služieb, ktorý by sa zaoberal našou zodpovednosťou, pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti, pokiaľ ide o digitálne platformy, služby a produkty. Takisto musíme regulovať spôsob, ako firmy zbierajú, používajú a využívajú údaje tak, aby z toho mala prínos celá spoločnosť k ľudskosti Potrebujeme pravidlá, ktoré by zabezpečili, e, že umelá inteligencia sa bude využívať eticky, bude podporovať rozhodovanie ľudí a nebude ho podrývať. E, predstavím návrhy, ktoré vyvinú európsky prístup pre umelú inteligenciu e, do 100 dní, odkedy začnem pôsobiť v mojom úrade k spravodlivosti Spravodlivé pracovné podmienky a spravodlivé zdaňovanie e, patria e, k e, základom decentnej spoločnosti. Takže musíme zabezpečiť, aby férové pracovné podmienky boli k dispozícii zamestnancom platform a musíme takisto zabezpečiť, aby digitálne firmy platili svoje dane. Potrebujeme, aby pravidla týkajúce sa zdaňovania vychádzali z globálnej dohody. Ak by to však nemalo byť možné do konca roka 2020, sme pripravení konať. Takže pred nami je e, zložitá úloha nielen stanovovať, ale aj uplatňovať tie správne pravidlá, tak aby e, rýchlo meniace sa trhy odrážali naše základné hodnoty a využiť potenciál e, digitalizácie, ktorý zlepší naše životy, či už v oblasti zdravotníctva, dopravy, boja proti klimatickým zmenám. Za týmto účelom e, dúfam, že budem môcť rátať s podporou a spoluprácou tohto parlamentu. V posledných piatich rokoch som často diskutovala o návrhoch a myšlienkach e, s členmi Európskeho parlamentu a myslím si, že náš skutočný otvorený dialog e, umožnil, aby nová legislatíva sa dala príjmať rýchlo. Ak e, budem potvrdená do e, tejto funkcie, budem naďalej e, pokračovať v tejto práce, v práci v tomto otvorenom a kooperatívnom prístupe s vami a veľmi sa teším na pokračovanie práce s vašimi výbormi. Napokon Európa je o tímovej práci a dnes, e, kedy čelíme e, naozaj obrovským výzvam, potrebujeme viac než v minulosti e, spolupracovať, aby sme zabezpečili, že Európa ostane tým najlepším miestom na život z historického pohľadu a ak môžem dodať, obzvlášť ak ste ženou. Ďakujem. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujeme pani Vestager. Teraz dávam slovo pánu Švábovi z EPP. Eh, e Ďakujeme vám veľmi pekne, pani kandidátka. Ste vlastne skrytou hviezdou v eh, Junckerovej komisii. Eh, veľké superlatívy vám pripisoval i dnešné vydanie Financial Times, ale pred sebou máme veľké výzvy budúcich 5 rokoch, najmä digitálny jednotný trh je plný takýchto skrytých hviezd, ktoré bohužiaľ dnes žiaria naplno, preto budem pokračovať v Nemčine. Digitálna platformová ekonomika spotrebiteľom i ekonomike dáva veľké výhody sú tu však e, regulačné bariéry v EÚ a tie sú naďalej najväčšou prekážkou. A zdá sa, že je tu prekážka pre rýchly rast nielen v oblasti digitálnej, ale aj v klasických sektoroch priemyslu. Konštatujeme narastajúci e, medzinárodný boj, e, často vedený nečistými prostriedkami, ktorý vlastne vedie voči európskym šampiónom. Najväčší cieľ je však to, aby všetci spotrebitelia v EÚ mali prospech z, e, e, vo forme lepších cien alebo podmienok. Držíte sa tejto európskej mach, e, maximy? Aké opatrenia pod vašim vedením ako podpredsedkyne budete aplikovať, aby sa podmienky pre firmy zľahčovali, aby dokonca mohli byť privilegované, cítiť sa privilegované v rámci európskych podmienok? Well, Oprávnene tvrdíte, že tu máme dvojnásobnú výzbu. Na jednej strane e, konkurencia na našom jednotnom trhu, tá by mala byť spravodlivá. A na druhej strane bojovať e, za naše e, podniky v Európe, ktoré, sa, ktoré čelia medzinárodne nespravodlivým podmienkám Všetci si e, môžeme len, všetci cítime, ale je to podložené aj faktami, že to tak často je. E, e, nie je tu rovnaká konkurenčná situácia pre mnohé z nich bude sa musieť urobiť zo pár vecí. Dôležité kroky sa prijali, keď táto komisia navrhla zmenu napríklad v našom postoji k Číne. Čína určite nie rozvojovou ekonomikou. V niektorých oblastiach je to strategický partner v klimatickej zmene, ale je to aj strategický e, konkurent. A na to treba reagovať. A tu verím, že budem spolupracovať s kolegami, aby sme mali e, nástroje, e, nástroj medzinárodného obstarávania. Keď prizveme ľudí na náš trh, mali by sme byť prizvaní na ich. Potrebujeme reciprocitu. A trh pre obstarávanie v Európe je 15 európskeho HDP, to je veľa prostriedkov a tiež treba zabezpečiť, po druhé, keď budú zahranič e, cudzinci investovať v Európe, že to budú robiť s dobrými účelmi. Vítame investorov, ale mali by sem prichádzať z obchodných dôvodov. A jedna z otázok, ktorá je otvorená, je zabezpečiť, že e, ak štátna spoločnosť zo zahraničia e, kúpi E, európsky podnik, aby zahraničná štátna pomoc nepodkopávala vlastne e, hospodárskú súťaž v Európe. Tu pracujeme s kolegmi e, z oblasti obchodu jednotného trhu, aby to fungovalo. Pretože to ešte nefunguje, ale potrebujeme tomu dať prvú prioritu. 30 sekúnd. Hovorili ste veľa o spolupráci s kolegami, ale práve k tomuto vypočutiu vy chcete využiť jednorázové opatrenia voči technologickej firme eh, v Spojených štátoch. Viete, že parlament takéto eh, ojedinelé opatrenia viackrát žiadal. Eh. My sa obávame, že základné princípy sociálneho hospodárstva sa tu pošliapávajú A preto sa chcem spýtať, môžete uistiť, že práve v digitálnej oblasti sa tie pravidlá pre hospodárskú súťaž využijú, aby sa bojovalo proti monopolistickým ťahom. Toto samozrejme bola jedna z mojich oblastí, ak nie frustrácie, tak minimálne intenzívnej práce. Súhlasím, trhy sa rýchlo vyvíjajú a zákony sa vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú je tu určitá e, asymetria, limit, e, do akej miery veci môžu fungovať. Nikdy nebudeme robiť e, kompromisy v rámci procesov. Na druhej strane mali by sme vedieť pracovať čo najrychlejšie. Máme tu teraz konkrétny prípad, kde sa snažíme využiť prechodné opatrenie, kde podniku povieme, musíte prestať robiť to, čo robíte, pretože si myslíme, že škodíte konkurencii schopnosti a keď zastavíte, tak preveríme celý prípad, aby sme dokázali tú spáchanú škodu. I dobre to odzrkadluje skutočnosť, že e, dávame veľmi vysokú prioritu zrýchleniu toho, čo už robíme. Ďakujeme. Teraz Paul Tang za Econ e, SAD. Ďakujem. Vítajte, pani Vestager. Hovorme e, o nevýhodách digitálnej doby, koncentrácia prostriedkov a moci. E, mnoho vecí je zastaraných, e, napríklad daňový systém, takže nadnárodné spoločnosti takmer neplatia dane. Treba konať. Budete tlačiť na to, aby bola európska digitálna daň slu, slu, zo služieb a budete naďalej e, sledovať prípady subvencií zo strany štátov, ako to bolo napríklad v prípade Starbucksu Ameri- e, americkí veľkí giganti vnímajú vaše pokuty ako nejaké operačné prevádzkové náklady. Naše údaje sú vystavené komerčným záujmom. Čo chcete urobiť, aby sa to fundamentálne zmenilo, aby sa podporil európsky úspech a aby sa chránili naše údaje, údaje európskych užívateľov proti prípadným e, zneužitiam zo strany amerických e, daňových Eh, gigantov. V prvom rade dúfam, že členské krajiny teraz načúvajú tomuto, pretože prípady štátnej pomoci nám neprinesú spravodlivý daňový systém. Na to treba ale zmeniť legislatívu. Súhlasím s vami úplne. Zdaňovanie firiem eh, začalo oveľa skôr, než sa vynašiel prvý počítač Takže zdaňovanie fyzických, e, právnických osôb sa musí digitalizovať. Inak budeme mať čoraz menej príspevkov od podnikov e, do spoločností, ktoré, kde robia, e, podnikajú. Treba osvetliť, ktoré podniky majú výhodu len pre seba samé. Nie je to spravodlivé. Budeme naďalej pokračovať, prípady sú otvorené a žiadame členské krajiny, aby nám ukazovali, e, ako používajú rozhodnutia, aby aktualizovali všetky tie materiály, ktoré máme v porovnaní s obdobím pred niekoľkými rokmi, ale k daniam budeme pokračovať. Verím, že budeme sa vedieť globálne dohodnúť, e, ako keď sme sa bavili o tom, ako nepresúvať zisky e, a ne, ako nenapádať daňové základy. Ak nájdeme dohodu, chceme naozaj konať. Treba vytrvať v tlaku, podobne ako to robia jednotlivé štáty, musíme vedieť reagovať na výzvy z našich podnikov. Áno, toto bude naozaj vysokou prioritou. A k otázke, e, ako má sa správať k podnikom, ktoré porušujú právo. Pokuta je len e, súčasťou toho, v priemere naše pokuty sú 4 až 6 globálneho obratu. A toto je súčasť tých trestov za zlé správanie z minulosti, ale v budúcnosti chceme robiť dve veci. V prvom rade vyzveme, aby zas prestali robiť to, čo robia. Minimálne to, čo robí, má rovnaký dopad. A máme viac nástrojov samozrejme k dispozícii čo nám pomôže vytvoriť, bude otázka, čo nám pomôže vytvoriť spravodlivú hospodárskú súťaž. A čím sme skúsenejší, lepšie vidíme, čo bude potrebné, napríklad pokiaľ ide o výber prevádzkových systémov. Máte doplňujúcu otázku? Je dobré, že sme čoraz múdrejší, ale myslím si, že pokuty sú len prvým pokusom. E, trošku E, prerušiť vše, všemocnú e, pozíciu týchto e, gigantov. Ale ako bojovať proti monopolistickej pozícii týchto gigantov, kde európsky konkurenti nemajú vlastne priestor sa rozvíjať? Parlament viackrát povedal, že by sa mala zvažovať situácia napríklad postihovania Google alebo Facebooku. Je to opcia? Nebolo to e, výber e, operačných systémov, ale výber e, vyhľadávacích strojov a browserov. Toto ukazuje, ako naše podniky menia správanie, aby otvorili trhový priestor, ktorý doteraz kvôli nelegálnemu postupu bol vlastne dominovaný nimi. A pokiaľ ide o otázku útoku na spoločnosti. Toto je nástroj, ktorý máme k dispozícii, ale ja som povinná použiť najmenej útočné nástroje na to, aby som znovu nastolila spravodlivú hospodárskú súťaž. A keďže naozaj roz, roz, rozloženie demontáž spoločnosti je veľká vec a preto musím sa snažiť o to, čo by bolo dobrým nástrojom na nastolenie spravodlivej hospodárskej e, súťaže čo si, čo sa podceňuje, je skutočnosť, že my ako spotrebitelia vidíme tých amerických gigantov, ale množstvo európskych firiem vidia ako európske podniky, ako u pre, e, preferovaných partnerov pre digitálne služby v hardveri, v softveri, v prostredí B2B. E, Európa tu vie naozaj poskytnúť veľa. Ďakujem. Za ITRE, za Rinu Nikola Bér. Európa e, by mala byť e, pripravená na digitálnu dobu. To je naozaj e, napínavá situácia. Východisko, alebo veľmi dôležité tu bude zaoberať sa otázkou umelej inteligencie. Táto je veľmi sľubný nástroj, ktorý ľuďom v Európe v mnohých ohľadoch môže pomôcť tým, že sa využije táto technológia v zdravotníctve, v lepšom vzdelávaní, pomoc postihnutým, otázka, ako môžeme chrániť aj životné prostredie alebo ako dať občanom bezpečnosť. Pre občanov sa tu naozaj natískajú veľké príležitosti. Súhlasíte s tým, že, že inovatívny potenciál umelej inteligencie by sa mal využiť, keďže je taký veľký, aj keď si uvedomujeme rôzne riziká, ako sa e, strategicky nastavíte na to, že nie len využijeme ten potenciál, ale že ako Európania budeme priekopníkmi? Ako môže podľa vás EÚ v budúcich 5 rokoch v tejto oblasti ísť vzorom? Súhlasím, pokiaľ ide o ten potenciál, ale vidím aj tie riziká Európania e, strácajú dôveru v technológie. Ak chceme vnímať tie prínosy, musíme zvyšovať dôveru, aby vlastne e, táto technológia slúžila ľuďom, e, občanom. Odborná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu vyvinula sedem základných princípov, ako vyvinúť umelú inteligenciu, ktorej sa bude dať dôverovať toto je niečo, čo prospeje podnikom. Nerobí sa to administratívne. Veľa podnikov totiž sa zaviazalo, že tieto princípy budú používať a tiež posudzovanie pri vývoji e, umelých inteligencií pre podnikov. Výsledky tu budú v decembri a toto samozrejme bude ovplyvňovať prácu našu. Na jednej strane môžeme investovať, ale na druhej ľudia budú môcť vidieť, že toto je pre nás. Niektorí e, ľudia tvrdia, že Číňania majú všetky údaje a Američania všetky peniaze. Ale keď sa pozriem, čo sa deje v Európe, my máme e, zmysel, e, kde by sme mohli využiť e, e, umelú inteligenciu, je v zdravotníctve, v doprave, v životnom prostredí. Tam, kde chceme ju použiť na väčší a e, dôležitejší účel. Tu si treba uvedomiť, ako, kde dať k dispozícii dáta a ako nájsť prostriedky, aby sme viac mohli investovať, pretože e, investície sú potrebné. Európa e, pokrivkáva o troj až štvorbodový faktor a nemáme rovnakú disponibilitu e, údajov, ale hnacím, hnacím elementom je otázka, čo chceme dosiahnuť. Ďakujeme. A prepáčte, a chcela som dať slovo ďalšiemu rečníkovi, ale ešte máte právo vy na druhú otázku. Správne ste povedali, že musíme investovať, aby takéto technológie sa súčasne e, dali e, použiť bez toho, aby tu boli rizika. Ako chcete dosiahnuť za 5 rokov, aby sme my spoločne s členskými krajinami spojili naše kapacity s tými, ktorí ktorí nemajú takú fragmentáciu, takú mieru fragmentácie ako my. Prvá z tých priorít je to, že rozpočet na budúcich 7 rokov e, musí byť prijatý, aby sme e, mohli začať pracovať. V tu vo výbore sme navrhli, táto komisia navrhla, aby sme zvýšili naše investície, aby sme vedeli robiť takéto kroky a druhá vec samozrejme je používať e, strategickejšie verejné obstarávanie. Toto obstarávanie verejné v Európe je, e, sa pohybuje v čiastkách, e, kde je 12 nul. Je to veľa prostriedkov a tu treba hľadať riešenia a potom budeme mať menšie podniky, možno ktoré si povedia, že vlastne ja tu môžem podnikať. Toto dokážem plniť ja aby sme mali stratégiu pre umelé inteligencie, pre rôzne sektory spoločnosti. Pretože Európa má množstvo inovatívnych hubov, centier. E, napríklad nemusíte ísť do Paríža len obdivovať Eiffelovku, ale sú tam inovatívne startupy, ekosystémy, môžeme stavať na tom, čo sme už urobili a to vieme dosiahnuť. teraz e, z zelených, z Imka, Alexandra Gies. Ďakujem pekne, pani eh, no, eh, nominovaná podpredsedníčka. Eh, máme tu veľké možnosti v oblasti GDPR postúpiť na trhu s digitálnymi technológiami. Spotrebitelia majú pred sebou ale výzvy. Mikrozacielenie, dezinformačné kampane a politické zasahovanie tie výrazne ovplyvňujú spotrebiteľov a vedie v takom, k takému dozorovaciemu kapitalizmu. Ja by som si rada vypočula vaše e, prísľuby k vysokým štandardom, environmentálnym a ochrany spotrebiteľov. Tiež by som rada vedela, do akej miery to myslíte vážne s rovnováhou existujúcich síl. E, chcete bojovať proti obchodným modelom e, z princípu EdTech a určité postupy ako e, mikrotargeting, chcete, aby sa tieto zmietli zo stola? Jeden z, jedna z hlavných poučení e, z týchto e, myšlienok ako tento kapitalizmus. No už tak to je poznanie, že nie vy vyhľadávate v Google, ale Google vyhľadáva vás ne, nezistuje len, čo kupujete, ale čo si aj myslíte. Tu máme e, mnohé, čo urobiť. Súhlasím s tým, čo sa doteraz už urobilo, pretože potrebujeme robiť niečo veľmi rýchlo. To znamená, e, kódex správania je dobrým e, spúšťačom, aby sme veci robili správne. Nemôžeme opätovať ďalšie európske a národné voľby, ktoré budú nasledovať v tomto ohľade musíme, e, máme na mnohom, môžeme na mnohom stavať. Neviem, aké by mali byť potrebné po podrobnosti e, k zákonu o digitálnych službách. Je dôležité, keďže sa ponáhľame e, zinventarizovať, čo už máme, čo sú digitálne práva občanov, GDPR, smernica, národné orgány by mali toto presadzovať a vymáhať zákony a takže, takisto reakciu trhu, aby sme mali možnosť vymerať, e, vy, vyberať si e, v samotnej povahe súkromie, pretože je dôležité e, uvedomiť si, že veci sa dajú robiť rôzne, než len, že si umožníte alebo že si myslíte, že ste nútení podpísať všetky tie podmienky, ktoré vám niekto predloží pre mňa bolo naozaj stimulujúce. Prečítajte si e, tie podmienky, e, tie e, podmienky, ktoré sú vždy všade pripojené. Teraz, keď musia byť písané vďaka tomuto parlamentu tak, aby ich každý pochopil, tak je to naozaj ešte viac naháňajúce hrôzu. Takže len chcem povedať ďakujem. To je druhá strana tejto mince. Áno, regulujme, ale pýtajme sa občanov, aby si viac uvedomovali, aký život chceme žiť a aký typ demokracie e, chceme, pretože nemôže to byť len digitálne, potom by sme to totiž stratili. Následná otázka. E, keď ešte e, ostaneme v tej digitálnej sfére, hovoríme aj o dôvere, hovorili sme aj o potenciáli umelej inteligencie ale je to takisto aj riziko priamej či nepriamej eh, diskriminácie. Štúdie ukázali, že ženy, farební, LGBTQI a eh, podobné menšiny sú často znevýhodňované umelou inteligenciou. Spomenuli ste, že do 100 dní chcete pre umelú eh, inteligenciu predstaviť návrh, ako chcete zabezpečiť to, aby tieto systémy neboli diskriminačné. A Ehm, či tam nepôjde nejaké tendenčné súbory údajov. Ehm, ja by som povedala, že my môžeme mať umelú inteligenciu, keď budeme mať vyrovnanú, rodovo vyrovnanú spoločnosť, pretože umelá inteligencia nie je inteligentnejšia ako údaje, ktoré do nej vkladáme. A preto musíme mať eh, také e, e, správne rámce a tie budú pripravovať ľudia. A preto mm, my si musíme uvedomiť, že nemôžeme zabetónovať už existujúcu nerovnosť, ale musíme práve pracovať e, na odstránení. Jeden z princípov vytvorenia dôveryhodnej umelej inteligencie je, e, aby sme našli riešenie e, tohto problému, eliminovať tendenčné údoje. Nepotrebujeme nadľudské znalosti, aby sme to skorigovali a tieto princípy teraz dostaneme feedback od podnikov, ktoré už aplikovali umelú inteligenciu, ale aby sme sa vyhli týmto tendenčným správaniam, e, musíme to brať do úvahy a musíme to brať najmä do úvahy vtedy, keď chceme vytvárať rámec v záujme dôveryhodnej ekonomiky. Teraz Alessandra Basso. Ďakujem veľmi pekne. Viackrát ste povedali, že je zásadné zabezpečiť rovnaké podmienky na svetovej úrovni e, v oblasti hospodárskej súťaže a teda, že zamýšľate e, vyvíjať vhodné nástroje, ktoré by zabezpečili e, takúto rovnosť šancí na vnútor, úrovni vnútorného trhu, ale aj na globálnej úrovni. Mne subjektívne e, sa to zdá byť e, trošku príliš ambiciózne, keďže e, teraz si spomínam na moju krajinu pôvodu, vy ste nedokázali riešiť situáciu, ktorá bola oveľa jednoduchšia. Napríklad v prípade Terkas, čo viedlo, spomenete si, ku kolapsu štyroch bank a do zložitej situácie postavilo mnohých spotrebiteľov a sporiteľov. Takže aké nástroje to chcete vytvoriť, aby ste zabezpečili rovnosť príležitosti na globálnej úrovni, aby e, tu bolo rovnaké hracie pole e, pre Európu? Pokiaľ ide o bankový sektor, tak to je jeden zo sektorov, kde už dávnejšie E, existujú dopady finančnej krízy. Teraz tu máme v zóne euro rast, aj ok, mimo zóny euro je rast, ale pre mnohé podniky ešte stále je veľmi ťažké e, splácať úvery a to sa potom odráža aj v bankovom sektore a to najmä neplnením tých nevymáhateľných dlhov. A preto my nemôžeme povedať, že všetko ide dobre, ale my sa musíme vrátiť e, do normálu a ísť dopredu, ale musíme byť opatrní. A to, čo sme urobili, je samozrejme dôležité a my musíme robiť tak, aby boli daňoví poplatníci chránení, aby e, väč, tá najväčšia E, hodnota bola chránená, ale to samozrejme neznamená, že občas banka sa môže stiahnuť z trhu alebo ju kúpi iná banka. To je niekedy naozaj taký veľmi bolestivý proces, pretože sú aj nenáležité predajné praktiky a niekedy si spotrebitelia myslia, že to je nejaký E, že to je nejaký korektný predaj, majú tam svoje úspory na dôchodok a potom zistia, že ich nemajú e, k dispozícii. A preto my, ma, my chceme vytvoriť mechanizmus, ktorý by bol vytvorený pre ľudí, ktorí sú v ekonomicky zraniteľnej situácii, aby i boli chránení a samozrejme je potrebné aj stanoviť, akú e, sumu budeme preplácať alebo garantovať. Ďalšia otázka ešte k hospodárskej súťaži, pretože vieme, aká je dôležitá. Spomnuli ste aj vy, aké je dôležité, aby firmy mali k dispozícii rovnaké hracie e, pole. Je to zásadne dôležité aj na vnútornom trhu, ak tento má správne fungovať. Pýtam sa teda, aby sme sa vyhli e, ďalšiemu skresľovaniu na vnútornom e, trhu, chcete a ak, tak ako e, pristúpiť k revízii e, úprav napríklad e, ohľadom námorného sektoru a pravidel, ktoré tam fungujú. Tento sektor bol vyňatý z fitness checku začiatkom tohto roka. Máte pravdu, ten fitness šek vlastne nepokrýva e, námorný sektor, všetky procesy prebiehajú, prebiehajú verejné, e, rozsiahle verejné konzultácie, aby sme mohli reagovať na požiadavky a máme svoju vlastnú cestu, máme feedback a my nepotrebujeme ďalších. Môžeme povedať, že e, pravidlá fungujú a pokiaľ ide o tie orientačné línie pre námorníctvo, tak jedným z takých hlavných opatrení týchto e, usmernení Ehm, je, e, už sa zavádza do praxe, ale samozrejme, že my sa nebudeme obmedzovať len na tieto, e, na tieto smernice. My sa zaoberáme tonážov lodí a ich zdaňovaním a my budeme e, sa starať o to, aby toto zdaňovanie od tonáže lodi bolo legitímne a aby to nepoškodilo európske podniky, aby sme mohli naďalej používať tieto dane za to náš lodi a aby sme mohli podporovať aj prostredníctvom toho námorný sektor. My vidíme, že v minulosti tieto e, dane boli používané na rôzne účely a tomu by sme sa mali vyhnúť. Takže námorný sektor bude naozaj prioritou. E, nech sa páči, pán Ting, nech sa páči. E, pán, pani komisárka, vy ste dostali dve portfólia e, výkon, vy ste výkonnou, budete výkonnou podpredsedničkou pre Európu a budete zodpovedná za digitalizáciu a zároveň aj hospodárskú súťaž. Ale tu teraz hovoríme o hospodárskej e, súťaži a o zákonoch. Tu musíme zabezpečiť všetko tak, aby všetky veci fungovali na neutrálnom základe, aby e, nikto nebol e, znevýhodnený. Ďalej sa tu hovorí aj o podpore niektorých odvetví a niektorých priemyselných sektorov, ktoré je potrebné strategicky e, podporovať. Chcem sa spýtať, uvedomujete si, že tu existuje určité napätie medzi podporou niektorých priemyselných odvetví a zabezpečením férovej hospodárskej súťaže aj z hľadiska e, súčasného správania sa Číny? Áno. E, to bola tá prvá otázka, ktorú som si aj ja sama položila, pretože ako inak môžete prijať takúto výzvu, E, pretože nezávislosť výkonu práva je niečo, o čom sa nedá diskutovať. Je to nespochybniteľné. Samozrejme, my vychádzame z, zo zvykového práva, musíme prichádzať z princípu e, neutrality a nemôžeme sa nechávať ovplyvňovať. Ja tu mám také dva zorné uhly. Poprvé spôsob, a kým v Európskej komisii veci fungujú. Máme DG.com a máme takisto aj komisára pre hospodárskú súčasť, ktorý, súťaž, ktorý je súčasťou Európskej komisie. Tak tomu bolo vždy od samého vzniku Európskej komisie. Teda vždy to bolo tak, že tu bol komisár pre hospodárskú súťaž a ten bol súčasťou kolégia. A to znamená, že všetky rozhodnutia aj v oblasti hospodárskej činnosti sú E, súťaže sú rozhodnutím kolégia. A čím sa to zdôvodňuje? Každé takéto zdôvodnutie musí podliehať dvojitému prieskumu. A vlastne toto fungovanie bolo tiež podporené dvoma rozsudkami z roku 2011, keď sa tento postup spochybňoval, hovorilo sa o rozhodnutí kolégia a hovorilo sa tiež aj o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, a to aj v súvislosti s prieskumom dodržiavania ľudských práv. To teda znamená, že tá štruktúra aj postup je taký, aký je. A teraz ako my fungujeme v každodennom živote? Jedna z vecí, vďaka ktorej je moja práca výnimočná a prečo si ju vážim, je skutočnosť, že ja a moje týmy pri práci e, v prípade, že príjmame e, rozhodnutia, tak sa e, samozrejme necháme si poradiť aj od právnej služby, aj od odborníkov. A naše právne služby vedia, že tie právne rady musia byť odôvodnené. My nemôžeme podliehať zásahom zvonka a naši ekonomovia tiež vedia, že sa musia vyjadrovať nezávislým spôsobom k tomu, čo my robíme. To znamená, že musia oddelovať politiku od výkonu práva. Ďakujem. Máte ešte ďalšiu otázku? Ďakujem. Európska únia i Spojené štáty majú veľmi dobre rozvinutú politiku hospodárskej súťaže s rovnakými cieľmi, ale majú rôzne metódy. My máme administratívny systém boja proti trastom, zatiaľ čo v USA k tomu pristupujú prostredníctvom cez trestného práva. Kontrola fúzií je v USA veľmi e, centralizovaná. My máme tvrdé pravidla, pokiaľ ide o štátnu podporu, zatiaľ čo USA tam v tejto oblasti nemajú nič. Myslíte si, že Európa sa v niektorej oblasti môže poučiť od USA? Ak áno, tak kde, čo a ako? Ďakujem. E, my to musíme e, vnímať prípad od prípadu a dá sa povedať, že už v rámci našich vzťahov sme sa toho dosť naučili. Napríklad, keď sme dostávali informácie od firiem e, v prípadoch fúzií, tak my sme schopní získavať informácie od amerických orgánov a navzájom si pomáhať. Napríklad, keby v tej fúzii bol nejaký problém, s hospodárskou súťažou a museli by sa zbaviť určitého majetku, tak my chceme nájsť riešenie, ktoré bude fungovať tak na americkej, ako aj na európskej strane. Inými slovami, tu dochádza ku spolupráci a v rámci tej spolupráce sa jeden od druhého učíme. V USA majú iný systém, a ja by som e, súhlasila s tým, ako ste to vy podpísali, ale tie základné myšlienky sú rovnaké. My sme sa spočiatku od USA veľa učili, najmä pokiaľ ide o boj proti trastom a pokiaľ ide o reguláciu fúzií. Štátna podpora je tak trochu špecifikom Európy, ale ja som si všimla, že v USA sa už objavujú hlasy, ktorí práve začínajú spochybňovať, že jednotlivé štáty USA môžu zásadne zjednodušiť a zmierniť daňovú povinnosť nejakej firmy, aby sa tam táto firma usadila. Ja si myslím, že o týchto veciach musíme e, hovoriť na globálnej úrovni, aby sme našli riešenie a zabezpečili spravodlivú hospodárskú súťaž. Ďakujem a teraz dávam slovo Martinovi Širdevanovi, Ekon Imko. Ďakujem, vážená pani predsednička, pani komisárka. Vy ste tu sa sama e, zmienili o tom, že chcete spravodlivú a férovú spoločnosť. Mňa to veľmi teší, pretože o to ide aj našej politickej skupine. To znamená, že my chceme, aby tu dochádzalo k spravodlivému zdaňovaniu podnikov. Aj o tom sa tu už hovorilo a vy ste zodpovedná za zavedenie riadneho digitálneho zdaňovania a digitálnych podnikov v rámci G20. Európska komisia tu predložila už veľmi pokrokové návrhy takéto digitálneho zdanenia. Hovorí sa tu aj o zdanení, ktoré má prebiehať tam, kde tá firma pôsobí. Hovorí sa tu o inovatívnych malých a stredných podnikoch a ich ochrane. Hovorí sa tu aj o spravodlivom zdaňovaní. A ja sa chcem spýtať, že či vy budete tento postoj zastávať aj v rámci G20 a eh, ak by niečo, s čím prídeme, malo eh, zlyhať, lebo tu máme veľmi rozmanité názorové spektrum, chcem sa spýtať, či vy budete bojovať za to, aby sa celý ten proces odblokoval a spravodlivé zdaňovanie sa stalo skutočnosťou. Ďakujem. Ono je to vždy ťažké pristupovať optimisticky k daňovej legislatíve v EÚ. Poprvé preto, že to dlho trvá a po druhé preto, že keď to dotiahneme do konca, tak potom dlho trvá, kým si to presadíme v praxi. Na druhej strane musím povedať, že sama som bola príjemne prekvapená dosiahnutým pokrokom. Keď som bola v Dánsku ministerkou, Dánsko ehm, predsedalo Európskej rade, ja som viedla ECOFIN. My sme chceli presadiť isté reformy v oblasti zdaňovania, no a mnohí kolegovia vravili, že to len cez ich mŕtvolu. A opäť alebo o 6 rokov neskôr sú tie e, návrhy prijaté a fungujú. A evidentne ten kolega, ktorý povedal, že to pôjde len cez jeho mŕtvol, je naďalej živý a zdravý. Pod vedením Piera Moskovisiho ho v rade bola, bolo jednohlasne schválených 14 legislatívnych návrhov v oblasti zdaňovania, takže sa to dá. Problémom však je, že neprešlo niekoľko dôležitých návrhov. Poprvé spoločný konsolidovaný základ dane právnických osôb. Keď začnete diskutovať o minimálnej úrovni zdanenia a máte pritom možnosť manipulovať daňový základ, tak je to k ničomu. To je prvá vec. Po druhé, ešte stále nemáme zverejnenie správ o jednotlivých krajinách. Funguje to vo finančnom sektore. Finančný sektor zatiaľ nezmizol, takže ich to nejako nezničilo a ja si myslím, že každý generálny riaditeľ by mal schopný povedať a mal by byť píši na to, koľko má zamestnancov, aký má obrad, zisk a aké dane zaplatil. A potom sa aj my ako jednotlivci môžeme inak stavať k zdaňovaniu. No a ja preto práve z tohto dôvodu e, stále dúfam vo svojej pracovnej funkcii, že sa nám podarí globálne dohodnúť na digitálnej dani. Ak sa táto globálna e, dohoda nepodarí, tak budeme mať návrh, navrhneme európske riečenie a budeme naň tlačiť. Obdivujem členské štáty, ktoré vraveli, že chcú globálne riešenie a ak nebude, že si to urobia same. Ja ich obdivujem. Ďakujem. Nasledujúca otázka. Áno. Mám ešte jednu follow-up otázku. Áno, my tu teraz hovoríme o novej daňovej legislatíve, o nových daňových návrhoch, ale možno by bolo rozumné, aby sme sa tu zbavili článku 160, teda jednomyselnosti, a v súvislosti s country by country reporting uvažovali o kvalifikovanej väčšine pretože tak sa vyjadrovali už aj iní kolegovia. To znamená, že aby v týchto daňových otázkach nebola povinná jednomyselnosť. A vy nie ste jediná z navrhovaných komisárov, ktorá na to poukázala. Áno, ďakujem. Existujú možnosti použiť 116, to je pravda. Existuje proces, ktorého sa môže zúčastniť každý členský štát. A 116 hovorí, pokiaľ členský štát má ustanovenia, ktoré ohrozujú hospodárskú súťaž, tak môžete e, s nimi vyjednávať, pokiaľ ide o daň. Ak sa vám to nepodarí, tak môžete predložiť návrh a o tom návrhu sa bude potom rozhodovať bežným legislatívnym procesom. V každom prípade si myslím, že by stálo za to, aby sme sa zamysleli nad tým, čo by z toho vyplývalo. Ja si myslím, že my e, nemôžeme brať ako samozrejme, že sa to podarí, ale môžeme využiť rôzne nástroje podľa tejto zmluvy a ak bude potrebné, tak ich môžeme využiť. Ďakujeme, tým končí prvé kolo otázok a pokiaľ ide o druhé kolo, tak dávam slovo pani Valean, ktorá bude predsedať. Nebude to otázka, ja len dám slovo ďalšiemu rečníkovi Markus Ferber, EPP. E, on je koordinátor výboru EKO. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vrátim k otázke pani Epping. Tá odpoveď mi nestačila. Keby ste boli pred piatimi rokmi takto odpovedala ako komisárka pre hospodárskú súťaž, bol by som povedal dobre, ale teraz vystupujete ako exekutívna výkonná podpredsednička, máte rozsiahle portfólio, toto vypočutie prebieha na troch výboroch a napríklad otázka stretu záujmov, konfliktu záujmov je v tých nových portfóliách úplne iná ako je to, čo ste vy e, povedali. Keď vás počúvame, máme pocit, ako keby sme nepotrebovali žiadneho komisára pre hospodárskú súťaž, keby sa, ako keby sa to všetko dalo robiť na generálnom riaditeľstve. Je jasné, že, Junker, že za Junckerovej komisie boli jasné pravidlá. Juncker slúbil, že všetky dosie, všetky fajly, ktoré prichádzajú z vášho generálneho riaditeľstva, už na ne nebude siahať. Takto to už teraz však nefunguje a ako sa budú riešiť tieto inherentné strety záujmov vo vašom portfóliu? E, máte pravdu, keď hovoríte, že je potrebné sa tomu venovať. Že je tomu venovať sa s veľkou starostlivosťou. My sme to mali e, zorganizované tak, že e, časť e, zodpovednosti môže prejsť na kolegov a ak sú rozhodnutia zásadné, tak sa potom e, prijímajú v celom kolegi, kolegiu komisie. Zatiaľ v kolegiu komisie neprebiehali hĺbkové diskusie o hospodárskej súťaži, ale my sledujeme všetky kroky potrebného postupu, každý týždeň sa stretávajú šéfovia kabinetov a podobne, takže je to naozaj spoločné rozhodnutie kolegia Európskej komisie a tak to aj má byť. Po druhé, e, ten názov je impozantný to, a portfólio tiež, vlastne, za ktoré budem zodpovedať, ale chcem povedať, že legislatívne návrhy budú mať na starosti kolegovia z vnútorného trhu, z oblasti vnútra, um, moje pero ich nebude písať. Možno ja tam len potom napíšem áno, ale kolegovia budú e, tvoriť jednotlivé návrhy, písať ich. Ja by som nepodceňovala to, čo hovorí zmluva o tom, ako majú veci fungovať. Na jednej strane je nespochybniteľné, že presadzovanie práva musí byť nezávislé na druhej strane kolegovia, ktorí pracujú na legislatívnych návrhoch, majú širokú skálu možností získať informácie. Ak by to takto nefungovalo, tak ten konštruktívny systém medzi reguláciou a presadzovaním práva by nefungoval. Dnes tu hovoríme o veľkých technologických firmách, o veľkých dátach, čo to znamená, keď je trh váš a práve v tejto oblasti my potrebujeme reguláciu. My preto musíme vziať zmluvy to dobré, čo nám zmluva ponúka. E, súd nám povedal, že je potrebné, aby to bolo v súlade s ľudskými právami a aby sme v každom rozhodnutí mali zabezpečené všetky poistky. E, ja hneď naviažem na to, čo ste vraveli E, digitálne trhy sa vyvíjajú veľmi rýchlo, tam sú rôzne nariadenia v oblasti hospodárskej e, súťaže, ktoré sú také pomalejšie. Už sme mali k tomu výmenu názorov v uplynulých mesiacoch a my teraz prichádzame k rozličným názorom a náhľadom na svet. Nemyslíte si, že v tomto digitálnom e, svete by sme nepotrebovali rýchlejšie procedúry? lebo za tých 6 rokov, ako pri Google, keby sme chceli prečistiť e, trh ešte skôr, ako máme rozhodnutie generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Nech sa páni, pani Vestager. E, ja by som to videla z takých dvoch pohľadov. Poprvýkrát za 20 rokov sme spustili postup predbežných opatrení. Zatiaľ samozrejme nepadlo rozhodnutie, pretože my rešpektujeme právo každej firmy brániť sa. Po druhé, potrebujeme sa zamyslieť aj nad tým, aké nástroje potrebujeme. Pozerali sme na to, čo bolo navrhnuté v Holandsku alebo aj v Spojenom kráľovstve, že teda existuje niekoľko spôsobov, ako preorganizovať trh, ak Úrad pre kontrolu hospodárskej súťaže zistí, že e, hospodárska súťaž sa nerešpektuje. Čiže existujú nástroje, ktoré umožňujú organizovať ešte skôr, ako dôjde k úškode. Potom nemusíte ukladať žiadne tresty, ale môžete vydať takmer, tak by som povedala, príkazy, ktoré môžu ísť až k súdu, ale príkazy, ako organizovať trh z digitálnej ekonomiky totiž vychádza, že konkurencia nie je niekedy iba v rámci trhu, ale aj o trhy. U nás napríklad e, e, je tu e, bitka o trh vyhráva a keď vyhráte, tak sa stanete súkromným vlastníkom trhu. A to je naozaj na diskusiu, pretože keď nastavujeme e, pravidlá, tie musia umožňovať hospodárskú súťaž a my vieme, aké sťažnosti boli proti Google trikrát e, podané pani Šaldemoze Imko. Dobré popoludne. Za týchto 5 rokov e, už bolo položených viacero e, pokút a teraz je potrebné pripraviť Európu na to, aby sa prispôsobila digitálnemu obdobiu. To je dôležité aj pre sociálno-demokratickú skupinu. Ale čo konkrétne chcete urobiť? pretože platformy nám budú slúžiť na to, aby sme hľadali 10 tisíce mladých ľudí, ktorí e, majú záujem a stoja v rade. A čo chcete robiť konkrétne, lebo je veľmi dôležité, aby sme e, vlastne prerušili túto moc, ktorú majú tieto veľké podniky. E, vaša otázka E, plne ukazuje, koľko práce nás čaká, v koľkých oblastiach. A samozrejme, budeme musieť pracovať veľmi rýchlo. Myslím si, že veľa Európanov cíti frustráciu i strach preto, že mnoho ľudí, ktorí pracujú na týchto online platformách, majú strašne zlé pracovné podmienky. A preto by sme sa mali pozrieť na možnosti, ako tú legislatívu legislatívu upraviť tak, aby na, napríklad mm, tam boli zohľadnení aj tí nezávislí mikropracovníci, ktorí vlastne sa nemôžu organizovať ako chcú. A toto by mali mať a mali by mať možnosť negociovať a malo by sa nejakým spôsobom upraviť ich pracovné prostredie a pracovné e, zmluvy. E, za, prečo to ne, zatiaľ neexistuje, pretože my zatiaľ nemôžeme e, sa tu len na naše kompetencie odkazovať. Na mnohých tých platformách je možno, možné pracovať, lebo sú tam veľké rozdiely. Ale je dôležité, aby sme tu mali právo na ochranu záujmu pracujúcich. To je taký prvý e, príklad. A pokiaľ ide o obsah môjho portfólia, tak je dôležité, že to vlastne ten obsah musí rešpektovať to, čo nám ukladá zákon. A potom druhá vec je pokúsiť sa e, zmeniť výsledky volieb. Aj to robia platformy. Aj keď to vyzerá možno trochu také hlúpe, jedna z možností je aplikovať kódex správania sa, tak ako to navrhla moja kolegyňa zo súčasnej komisie. A tam by sme potom prevzali niektoré veci, ktoré tie hlavné platformy a hlavný software robí, poskytovateľia robia. Ale najviac problémov budeme mať s tým, že musíme rozhodnúť, či potrebujeme viac legislatívy alebo nie. A jedna z tých najzaujímavejších vecí bude, že čo budeme robiť eh, s legislatívou ohľadne elektronického obchodu, ktorá už existuje od roku 2000 a je to veľmi zaujímavá téma. Ďakujem. Ja ešte chcem urobiť follow-up toho, čo som sa pýtala. Dobre, e, presadíme to, čo si hovorila. Prejde 5 rokov a spotrebitelia alebo občania ako zistia, že ty si e, v ich živote spôsobila zmenu. To znamená, že aj Európania a nielen tie e, budú viac pripravení pre digitálnu éru. E, tak e, prvé, e, v čo dúfam, je, že Európania budú vďační za tú prácu, ktorú všetci vykonávame a ktorú vykonáme. A vy ako poslanci máte priame kontakty s občanmi, ale my musíme mať samozrejme konkrétne hmatateľné výsledky. Musíme urobiť veľa vecí. Poprvé musíme otvoriť diskusiu k tomuto všetkému. Musíme aplikovať tú legislatívu, ktorá už bola prijatá. A, lebo keď sa obmedzíme len na prijímanie nových legislatívnych noriem, tak nebudeme môcť robiť iné, len to, čo robíme stále. Najskôr pripraviť návrh, konzultovať a predebatovať tu na rade a potom nakoniec schváliť a chceme e, konkrétne výsledky, tak dúfam, že Európsky parlament bude s nami spolupracovať tak, aby veci, ktoré už boli schválené, tak aby sa aplikovali úplne dokonale vo všetkých krajinách, pretože legislátori pripravili veľmi dôležité normy v tomto sektore. Vy, vy sama, pani Moze, ste k tomu prispeli a preto je to veľmi dôležité aj pre mňa v mojej portfóliu. Ďalším rečníkom je pán eh, Lokerald eh, eh, z IMCO za Renew Europe. Ďakujem pekne. A ja budem hovoriť po dánsky. Dančina sa stáva čas dôležitejším jazykom. Pani Vestager, povedali ste, že malé a stredné podniky sú chrbticou európskeho hospodárstva. Viac než 90 európskych podnikov sú malé a stredné podniky. A nás, liberálov, toto veľmi zaujíma. Pýtam sa, ako je možné podporovať malé a stredné podniky, aby boli menej zaťažené. Čo budete robiť e, konkrétne vy preto, pre, aby ste ich podporili? a aby e, tieto mohli rozvinúť svoj plný potenciál v digitálnom hospodárstve. Čo je možné urobiť pre zjednodušenie života malých a stredných podnikov? Pani Vestager? V prvom rade Myslím si, že tieto podniky neupierajú svoje oči iba na Brusel a nečakajú na nás, že im prinesieme e, to šťastie, ktorým pomôže uspieť. Oni sa sústredia na to, aby mohli správne robiť svoju prácu, sústredia sa na prístup na trhy, na prístup k spotrebiteľom. Ale máte pravdu, Mohli by sme preskúmavať oveľa lepšie, čo e, platí pre veľkých a čo pre malých a stredných podnikateľov. A e, touto, e, týmto smerom išiel aj Európsky e, parlament. Chceme tu mať rôzne druhy pravidel. Dôležité je uvedomiť si, že väčšina podnikov je malých a stredných a treba pre ne vytvoriť viac možností. Napríklad prístup k verejnému obstarávaniu, Um, Sústreďovali sme sa doteraz na to, aby sa pravidla v tejto oblasti plne uplatňovali tak, aby sa zlepšil prístup malých a stredných podnikov k verejnému e, obstarávaniu. No a e, tá, o toto sa snažíme aj e, pokiaľ ide o prístup k verejnému obstarávaniu v oblasti obrany, takisto financovanie sa im tak k dispozícii Junckerov plán, takisto podporu 900 tisíc malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o prístup na trhy, tam môžeme toho urobiť veľa, ale čo podceňujeme je prístup ku kvalifikovaným zamestnancom. Veľa malých a stredných podnikov má ťažkosti nájsť ten správny personál na to, aby mohli rásť. Ja e, mám úplný rešpekt k tomu, že v našich európskych demokraciách e, že na európskej úrovni máme e, menšiu zodpovednosť v oblasti vzdelávania ale je to dôležitá oblasť. Napríklad digitálne kvalifikácie sú veľmi dôležité. Sú firmy, ktoré jednoducho nedostanú eh, sa k zamestnancom, ktorí by im v tejto oblasti mohli pomôcť ďalej, aby eh, rástli. Ďakujem za vašu odpoveď. Eh, načetli ste dobré perspektívy, ale treba ešte prejsť určitú cestu. Treba zmenšiť záťaž týchto podnikov a dôležitá je aj e, smernica o e, zjednodušovaní prístupu pre mikropodniky. To môže byť problém Je dôležité, aby sme nepríliš zaťažovali e, malé podniky a mikropodniky, takže je toto tiež oblasť, e, v ktorej by ste mohli niečo urobiť e, v súvislosti s digitálnym trhom? Veľmi rada ale to si naozaj vyžaduje obrovské násadenie. Ja už e, v minulosti som e, pôsobila v tejto oblasti na úrovni Dánska a je naozaj veľmi ťažké e, snažiť sa znížiť byrokratickú záťaž. Najjednoduchšie je zabrániť tomu, aby k nej vôbec dochádzalo, aby vznikala. Dobrou cestou je tu screening, pozrieť sa, čo robíme, aký to má účinok a porozmýšľať, či sú tu nejaké digitálne riešenia, aby sa znížila e, administratívna záťaž, aby tu bol vhodný tok e, dát, ktorý by umožnil, že niekto e, bude pracovať napríklad na čiastočný úvezok a môže to robiť digitálne. V prípade malých a stredných podnikov je možno dobré toho menej slubovať, ale viac toho urobiť. Eh, veľa sa toho píše eh, v, v, na papieri v tejto oblasti a mnohé ale nespadá do digitálnej sféry. poradca pre malé a stredné podniky tu bude veľmi dôležitý, pretože práve v tejto sfere potrebujeme dobré návrhy. Ďakujem. Ďalšou resničkou je pani Pilar del Castillo Vera. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj úplne súhlasím s vašim poverovacím listom. Musíme zabezpečiť, aby e, pravidla e, Európskej únie e, pre hospodárskú súťaž obstáli v digitálnom veku. Máme tu internet veci, umelú inteligenciu, 5G, otázku sieti, pripravenosť technológií na ne. Udialo sa toho už veľa, eh, pokiaľ ide o prístup k fyzickej infraštruktúre, ale máme tu aj digitálnu infraštruktúru, ako digitálne peňaženky alebo eh, vyhľadávače. Niekedy táto infraštruktúra sa e, stáva e, bránou, ktorá vytvára rôzne bariéry e, pre hospodárskú súťaž či dosiahnutie spotrebiteľov. V tomto prípade sa chcem spýtať, čo urobíte, preto aby ste ostranili takéto nové bariéry ako neflexibilné podmienky prístupu, otázky nevodnej funkcionality alebo prístup k transakčným údajom. Ďakujem, pani Vestager. Og det, det, Europa ser jo meget, øh, hvad skal man sige, Europe looks very well connected when you look at the general numbers. Keď sa pozriete na všeobecné e, e, čísla, Uh, veci sa vám môžu javiť inak, keď žijete niekedy uh, zase na vidieku, vidíte, že uh, niečo nefunguje uh, tak, ako by malo. Dôležité je, aby sme to zabezpečili súhľad, takže aj pokiaľ ide o našu fyzickú infraštruktúru, aj tu e, máme určité bariéry, ktoré e, nie sú vlastne, e, nespôsobujú rovnaké podmienky pre všetkých. No a e, Onedlho tu budeme mať novú úpravu, ktorá začne platiť v lete budúceho roku, myslím, ktorá umožní, že podniky e, na platformách Eh, budú mať väčšiu transparentnosť, eh, budú vedieť, aký majú ranking, ak ich už nenajdú, prečo eh, už nie sú tak ľahko nájditeľné a budú mať prístup k mechanizmu riešenia sporov. Môžu sa niekde obrátiť, povedať, už to nefunguje, čo môžem urobiť, aby to opäť fungovalo. A toto sa urobilo veľmi opatrne. Nechceli sme túto úpravu príliš E, zaťažiť. Na druhej strane tu máme monitorovací mechanizmus, e, tak aby bolo možné e, posunúť tieto mechanizme, pretože keď vlastníte trh a máte tu vlastné súkromné pravidlá, tak tu môžu vznikať problémy. A ako som povedala, v určitých prípadoch, keď de facto vlastníte trh, pravidla, ktoré stanovujete, nie sú také, že zabezpečujete hospodárskú e, súťaž. Je to o tom, že chcete najprv umiestniť svoje vlastné produkty. Preto sa musíme sústrediť na to, čo sa e, stane, keď máte dominujúcu firmu na týchto veľmi rýchlo e, sa meniacich trhoch. Ďalšia následná otázka. No a pokiaľ ide o digitálnu infraštruktúru, ja som sa chcela pýtať na ňu. No a pokiaľ ide o e, konkurenceschopnosť Európy, potrebujeme tu nutne európsku priemyselnú agendu, ktorá bola ambiciózna, mala jasné ciele, konkrétne čísla, dátumy a špecifické kroky, tak ako to potrebujeme pre digitálnu a klimatickú politiku. Na druhej strane treba zohľadňovať, že to, čo je v Európe vnímané ako veľké, môže byť e, skromne veľké z medzinárodného pohľadu chcete implementovať cílnú priemyselnú politiku? Vidíte tu nejakú potrebu adaptovať za týmto účelom európske pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže? Ďakujem pani Vestager. Špecifické, špecifický príklad, ako momentálne používam pravidlá teraz, je, ako spolupracujeme s členskými štátmi e, pri týchto dôležitých projektoch v európskom e, záujme. Máme tu už jeden, napríklad v mikroelektronike 5 eh, eh, eh, členských štátov a 40 podnikov vyvíjajú spoločne budúcu generáciu v oblasti mikroelektroniky, to môže byť pre nás veľmi užitočné aj v oblasti boja proti klimatickým e, e, zmenám, pretože tieto čipy budú potrebovať menej energie. A táto štruktúra umožní, aby sa potom distribuovali vedomosti a e, jedno euro, ktoré venujú členské štáty, vygeneruje 2 až 3 eurá z vreciek súkromných firiem. A doteraz sme sa tu veľa naučili. Nemusíme meniť tieto pravidlá, jednoducho v praxi ich musíme flexibilnejšie uplatňovať. A, a máme tu potom ešte aj ďalšie e, príklady. Nemusíme sa špeci, e, špeci, na špecifické sektory sústrediť, na určité druhy priemyslu, ale na oblasti, kde si myslíme, že došlo k nejakej chybe na trhu, ktorá ovplyvňuje e, celú, celú reťaz a e, takto e, musíme podporovať a e, postupovať aj v prípade priemyselnej stratégie. Ďakujem pekne ďalšou rečničkovej pani Eva Kajli z výboru ITRE za SND. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ehm, zvyšujú teda naše očakávania. Chcem sa spýtať, eh, pokiaľ o technologickú suverenitu EÚ, ako ostaneme otvorení inováciám a vyhneme sa pasci nadmerného protekcionizmu. A hovorili ste o reciprocite Eh, máme tu aj štátnu pomoc, eh, napríklad zo strany eh, Číny, nede tu len o dane. Takže čo ste mali na mysli? Buďte prosím špecifickejšia, pokryť o túto oblasť. A vychádzajú z vašich skúseností, nie je dôležité opäť definovať, čo predstavuje zneužívanie dominantnej pozície možno aj vlastnenie údajov by sa malo doplniť do aktuálnych zákonov v tejto v súvislosti. Ďakujem, pani Vestager. Áno, to je naozaj veľmi dôležité, čo predstavuje e, trhov, moc na trhu. Nad tým sa treba zaujím, za, za, zamýšľať. E, v minulosti by to boli podiely na trhu, tak to fungovalo predtým. Ale ak máte firmy, ktoré sú schopné zbierať veľa údajov, nemusíte mať veľký obrad ako taký. E, s vašimi spotrebiteľmi, ale dôležité napríklad sú aj vaše príjmy e, z reklamy. Takže dôležité naozaj je rozumieť tomu, ako toto funguje. A z tých e, prípadov e, zlúčení sme sa naozaj veľa naučili v tejto oblasti. Eh, ako eh, údaje môžu byť aj eh, asetom, ale môže, môže to byť aj bariéra. Nemusíte byť schopní vyvinúť tie služby, ktoré by ľudia potrebovali. A toto sa stáva kriticky dôležité, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, pretože keď máte, tak dokážete toho robiť ešte viac. A myslím, že musíme diskutovať o tom, čo je možné robiť s týmito všetkými eh, eh, verejne financovanými údajmi, ktoré sú eh, k dispozícii. Tí, ktorí majú, by nemali dostávať ešte viac. Keď už máte, tak už máte aj schopnosti a technické možnosti to využiť. A my máme úžasné údaje v Európe. Len si pomyslite, čo by sa dalo využiť v oblasti superpočítačov. Mám ich momentálne 7-8, sú v špičkovej úrovni, nikde inde takéto nenájdete. A potom, pokiaľ ide o Galileo a Kopernikus, aj tu sú dáta k dispozícii. To je vynikajúce pre farmiára, ktorý chce takýmto spôsobom eh, si eh, šetriť osiva a pesticídy ale naozaj chceme tieto eh, údaje dávať k dispozícii zdarma tým, ktorí by za ne vlastne mohli platiť. Ja si myslím, že o tomto treba diskutovať. Treba zabezpečiť, aby tí veľkí eh, si len eh, pre seba nehrabali viac a viac, ale férovú šancu musú dostať aj tí menší. Ehm, doplňujúca otázka. V oblasti umelej inteligencie, ktorú ste spomenuli, myslíte si, že Európska únia by sa mohla stať globálnym hráčom v oblasti vývoja a zároveň aj e, e, žiadať o dodržiavanie vysokých etických štandardov. Napríklad niektorí občania boli e, na základe nejakého rankingu umelou inteligenciou vylúčení z určitých možností alebo služieb. A čo si myslíte o využívaní údajov v rôznych sektoroch ako obrana alebo Eh, aj v zdravotnej oblasti eh, nemajú výskumníci dosť kvalitných eh, údajov k dispozícii. Na druhej strane máme tu umelú inteligenciu v oblasti zbraní. No a zbierajú sa nám údaje z mikrofónov a kamier našich telefónov, keď nepoužívame určité aplikácie. Nemali by mať občania viac možností k dispozícii, aby e, toto e, zakázali? A kde vnímate hranice nadmerného protekcionizmu? Myslím, že môžeme byť e, svetovými e, lídrami. E, nie, nie je to možné byť, pokiaľ tu nebudeme mať etické štandardy, združovať všetky údaje a investovať všetky peniaze. Myslím si, že ani tak by sme neúspeli, pretože umelá inteligencia je tu preto, aby slúžila ľuďom to je umelá e, inteligencia s určitým účelom. A keď sa pozriete na tie oblasti, kde je Európa dobrá, vidíte tu e, zdravotníctvo, e, životné prostredie, mobilitu, všetky tieto veci, ktoré potrebujeme na vytváranie čoraz lepšej spoločnosti, takže je tu toho veľa, na čo môžeme stavať. Ale nie sú také neviditeľné prínosy. Musíme si ich uvedomovať a stavať na nich. Toto by sme mali robiť a ak to urobíme, tak sa môžeme stať svetovými lídrami a dôvera, ktorú vytvoríme, spôsobí, že ľudia si pomyslia, toto je pre mňa, toto nie je proti mne. A o tomto by mala byť spoločnosť. Ďakujem pekne. Nasleduje teraz pani e, Molly Scott Kato z e, Ekonu za zelených. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že Ursula von der Leyen eh, navrhla európsku zelenú dohodu, ktorá má byť eh, sformulovaná v prvých 100 dňoch. Eh, potrebujeme podporu investícií do klímy. Momentálne sa revidujú pravidla štátnej pomoci pre energetiku, takže zaujímavá, ako chcete podporiť adaptáciu sa na teda boj proti klimatickým zmenám Dôležité je byť v súlade s cieľmi EÚ, pokiaľ ide o e, dekarbonizáciu. Treba, aby sa všetko dohľad, do, do, do, dostatočne e, zohľadnilo, aj e, pokiaľ ide o súlad s pravidlami štátnej pomoci pre oblasť uhlia. Zamýšľate rozšíriť rozsah pôsobnosti do regulácií výnimiek Eh, napríklad eh, dôležitou otázkou eh, sú tu aj podpory pre letiská, ktoré tu momentálne poznáme. Pani Vestager, áno, máte pravdu. Najprv sme preskúmavali vhodnosť a teraz revidujeme mnohé naše usmernenia Jedna vec e, e, beží ešte skôr e, včas a to je teda prehodnocovanie systému ETS a to preto, že chceme byť pripravení, keď sa začne nové obchodovacie obdobie. Toto si treba uvedomiť. Začneme verejné konzultácie na túto tému relatívne čoskoro. A tu samozrejme našim cieľom je zabezpečiť, aby čo najmenej sektorov bolo kompenzovaných e, za priame alebo nepriame náklady. E, v súvislosti s týmito e, emisiami, emisnými kvótami. A potom sa bude o tejto otázke diskutovať, pretože chceme tento zoznam čo najviac obmedziť to bude treba vnímať v súvislosti e, s e, uhlíkovou daňou na hraniciach. To je ďalšia vec, pretože prečo tu máme tieto usmernenia ohľadom ETS? E, je to preto, že je tu riziko uniku uhlíka, takže toto treba prijať rozumte relatívne rýchlo. A pokiaľ ide o zvyšok balíčka, E, zelený dohovor bude súčasťou našich e, úvah a jednu vec, ktorú treba mať pritom na pamäti, je, že my e, nedávame štátnu pomoc, tu poskytujú štáty. Ale čo kontrolujeme my je, že keď sa poskytuje, nemá poškodzovať hospodárskú súťaž a ovplyvňovať obchod. Takže usmernenia pre štátnu pomoc sú súčasťou celého rámca zelenej dohody, eh, pod ktorú sa členské štáty majú podpísať, eh, že budú dodržiavať. A pokiaľ ide o letiska, eh, ako ste povedali, práve sme rozšírili výnimku týkajúcu sa malých regionálnych letisiek. Pokiaľ členské štáty si budú myslieť, že je to potrebné z dôvodov konektivity, myslím si, že budú trvať na svojej pozícii. Následná otázka. Prechod k zelenej ekonomiky eh, si vyžaduje veľkú verejnú podporu. Od finančnej krízy bankový sektor získal obrovskú podporu eh, vo forme kapitálových eh, injekcií, a to aj vo veľmi pochybných prípadoch. Chcete pristúpiť k revízii e, oznámenia o bankovníctve, aby to bolo v súlade s e, rámcom o zaisťovaní tak, aby e, sme mali dostatok financií na prechod k ekologickému hospodárstvu, aby vlastne neboli odčerpávané bankovým sektorom tieto potrebné prostriedky. Myslím, že je tu, ako to nazvať, tendencia čoraz menej bank sa dostáva do ťažkostí a to je samozrejme dobré. Ale zároveň aj vidíme, že tu rastie apety členských e, štátov po vytváraní e, schém e, bez pomoci. Nie je tam žiadna štátna pomoc, je tam konformita s trhom. Členské štáty investujú, ako by investoval súkromný investor a to je dosť nápomocné. Ale takže vidíme tu, že e, toto e, oznámenie e, bankovníctve ešte stále v mnohých oblastiach je aktuálne, ešte stále tu bude element kontroly štátnej pomoci, aj keď tu budeme mať plnú bankovú úniu. Takže my sa snažíme nebyť príliš rýchli, pretože vidíme, že finančná kríza má často dlhý dých v určitých oblastiach, takže tu sme trochu opatrní ale to, čo vidíme, pokiaľ ide o štátnu pomoc, vidíme, že členské štáty skutočne investujú do obnoviteľných energií. E, súhlasím, niekedy e, vytvárajú e, kapacitné mechanizmy, to je možné spochyb- spýtovať, ale robia to preto, aby bolo možné naozaj investovať do obnoviteľných zdrojov. Ďalším rečníkom je pán Žuva. Ďakujem, pani Vestager. Gratulujem vám k vašej minulej činnosti a mám jednu otázku, e, ktorá sa odlišuje od vašich písomných odpovedí. Vy veríte v jednotný trh, ale Európa nepokročila v oblasti digitálneho trhu a umelej e, inteligencie a v oblasti ekonomiky žiadna z krajín nedobehla e, v istých sektoroch svoje oneskorenie najmä pokiaľ ide o tarifné a netarifné bariéry. Ako chcete, aby Európa dobehla svoje oneskorenie v oblasti digitalizácie a umelej inteligencie, a bez toho, aby sa e, spochybnili niektoré existujúce dohovory, aby, ktoré bránia efektívnemu trhu, tak ako to robia napríklad Číňania. Ďakujeme, pani Vestager. Jedna z, jeden z dôvodov, prečo rastú podniky, je to práve to, že môžu obchodovať. Ehm, určite oceníte, že väčšina obchodu je v rámci EÚ. Myslím, že dve tretiny všetkého obchodu sú medzi členskými krajinami v EÚ. Ak chceme dobiehať ak sa pozrieme na ten index, aký digitálny je členský štát, ak sa pozriete na tie popredné digitálne krajiny, sú na tej istej úrovni ako Južná Korea. Najmenej digitálne krajiny sú, sú na úrovni Ruska. Je tu naozaj teda medzera, ktorú treba dobiehať a práve preto e, sieť medzi členskými krajinami a rôznymi agentúrami je veľmi dôležitý ale samozrejme aj investície. Niekedy e, podceňujeme sily Európy, pretože v digitálnom sektore B2B je úplne iný vzorec, než ten, ktorý by ste oceňovali ako súkromný spotrebiteľ. Sociálne médiá, konektivita týmto spôsobom, ak sa pozriete na prostredie B2B, je to iný vzorec. Takže máme na niečo, na čom sa dá stavať, nielen pokiaľ ide o dobiehanie, ale aj rozvíjanie umelej inteligencie e, v počítačoch. E, samozrejme, že tu musíme financovať. Teda je to moja výzva a pomôžte nám prieť rozpočet, aby sme nestrácali čas na tieto rozhodujúce investície. Ďakujeme. Doplňujúca otázka? Veľmi rád. Dovolil by som si rozšíriť trochu E, také pole našich prác dnes popoludní. Myslím si, že boj za digitalizáciu nie je minulosťou a v budúcnosti budeme bojovať o biotechnológie, o vlastnosti a o, e, e, o priemyselnú reprodukciu rastlín, zvierat a aj ľudských častí. V tomto smere americké a čínske veci si myslia, že fúzia umelej inteligencie a biotechnológie je bytkou budúcnosti. To si vyžaduje interdisciplinárny a transsektorový prístoj. Zamýšľate sa nad vyvinutím takéhoto prístupu vo vašej budúcej komisii a Agáno, ako to chcete robiť? You, Ďakujeme, pani Vestager. Už v tomto ohľade sa budem spoliehať na, dúfajme, že budúceho, budúcu kolegyňu Mariu Gabriel. Ona bude mať na starosti, dúfajme, gigantický výskumný program. E, určite to bude e, jedna z odpovedí na vaše otázky pri výskume a rozvoji. A e, to, čo sa pýtate, ako e, e, interdisciplinárne presahy. To je jedna z vec, kde e, si môžeme pomôcť. V horizonte Európa sa testuje nový prístup namiesto množstva tých škatuliek, tie, tak tie problematickejšie od časti, aby sme investovali peniaze do jednej či druhej časti. A jednoducho e, treba reagovať na to, čo sa deje vo vedeckej obci. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je e, za EKR e pán Tošenovský. Ďakujem, budem hovoriť v češtine. V blízkej budúcnosti pani Vestager prebehne v rámci Horizontu 2020 výber centier excelentnosti pre umelú inteligenciu. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pre budúcnosť nájsť geografickú vyváženosť, aby v tejto sieti boli zastúpené krajiny z celej Európy, strednej, východnej Európy vrátane. Viem aj o kvalitnej ponuke českých výskumných inštitúcií. Opýtam sa všeobecnejšie, ako chcete zabezpečiť, aby potenciál umelej inteligencie a príslušných investičných príležitostí EÚ sa plne rozvinul v celej únii a my sme tak získali naprieč čo najväčší zisk z tohoto nového fenoménu, nielen v niektorých krajinách, centroch či regiónoch a samozrejme pri rovnako vysokej úrovni excelentnosti a požiadavkách na vedeckú úroveň. Pani Vestager. Toto je tiež jedna z mojich obáv, že či každý môže byť e, účastný tohto e, rozvoja Nejde len o e, zaujatie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ale takisto aj o e, geografické rozdelenie vzhľadom na umelú inteligenciu, keďže máme iné jazyky a iné, iný pôvod. Je dôležité zohľadniť to pri tomto vývoji. Moji kolegovia v komisii tu mali dobré nápady. Jeden z tých dobrých nápadov, alebo jeden z tých kolegov nápadov je je táto sieť inovačných centier. To umožní e, ľuďom z rôznych častí únie, aby sa zúčastňovali rôznych projektov. Nie je to len táto či ona univerzita, ide tiež o ľudí, ktorí sami môžu byť súčasťou vedeckého projektu, ale ktorí pochádzajú z rôznych častí únie tu hovorím samozrejme o portfóliu pani e, Gabriel. Ona bude vedieť le, lepšie popísať tie podrobnosti. E, teší ma, že hovoríte o tom, že excelentnosť musí byť hnacím motorom, e, ale určite musíme uzavrieť celý ten kruh a spustiť veci. Ďakujem. Doplňujúca otázka. Ďakujem za e, zodpovedanie prvej otázky. Cením si o tej odpovede. Nie je oznámenie termínu 100 dní veľmi ambiciozne na vytvorenie programu? Jednak odkazujete na širokú konzultáciu tá je iste veľmi dôležitá a časovo náročná, ale mne ide o komplexné a zásadné témy pre budúcnosť našej ekonomiky a celej spoločnosti. Ak má Európa byť lídrom v oblasti umelej inteligencie, my si nemôžeme dovoliť zbytočnú reguláciu či ďalšiu administratívnu záťaž, aby sme neodradili investície v rámci EÚ. Naša politická skupina by teda uprednostnila, aby príprava návrhu sa ne E, zbytočne neunáhlila a preto moja otázka teda nie je tých 100 dní veľkou bariérou? Pani Vestager? Je to naozaj veľmi ambiciozne. A jedna z vecí je samozrejme to, že ak chceme vytvárať dôveru, treba aj načúvať. Nemôžeme len povedať, že máme milión nápadov. Nie, treba nadšúvať ľudí, aký by bol ten správny prístup, pretože je tu naozaj rovnováha. Ak rozvíjate niečo nové, tak podob, presne ako hovoríte, ma, mali by ste byť veľmi uh, e, opatr, opatrní. Nevyhnutné minimum pre tie platformy a potom ten, to observatórium, uh, aby tu bola naozaj agilnosť uh, zasiahnuť neskôr ak sa majú splniť tieto ambície, potrebujeme samozrejme určitý feedback z mnohých eh, podnikov, ktorí, ktoré sa zaviazali, že budú rešpektovať tie princípy e, e, tvorby umelých inteligencií, ktorým sa dá dôverovať. Budeme ale musieť im načúvať veľmi rýchlo, pretože musíme hovoriť s množstvom ľudí, aby sme veci naozaj robili správne, ale odzrkadľuje sa tu skutočnosť, že sa ponáhlame. Naozaj našu stratégiu e, pre umelú inteligenciu musíme spustiť a tieto návrhy toho budú súčasťou. Ďalšou rečničkou z IMKA sa EPP je pani Kokalari. Ďakujem, pani e, dezignovaná komisárka. Musíme odstraniť bariéry, aby dobre fungoval jednotný trh v digitálnej dobe Uniformné pravidla by naozaj európskym startupom uľahčili život, pokiaľ ide o platformy, digitálne služby, aby sa e, rozrastali, aby sme sa postavili svetovej konkurencii z USA a Číny. Vy musíte navrhnúť vlastne tento zákon k digitálnemu e, obnej období, to je vo vašom e, poverovacom liste. Vy, pýtam sa, navrhnite nové pravidla, pokiaľ ide o zodpovednosť a princíp starostlivosti. Ako zabezpečíte, aby tieto nové pravidla boli primerané a oprávnené a aby zabezpečili slobodu na poskytovanie služieb? Budete modifikovať e, postupy oznamovacie? A ak áno, aké budú vaše riešenia, aby sa zabezpečilo, že tie pravidlá, ktoré majú chrániť spotrebiteľov, budú účinné, ale tiež e, na, naklonené e, obchodom a e, podnikateľom. Ďakujem, e, pani Vestage. Prvá vec, e, treba sa zorientovať. Čo už máme? Množstvo výrobkov totiž, ktoré majú v sebe zakomponovanú umelú inteligenciu, budú sa dať tie pravidla pre ne použiť aj inde. Bezpečnostné pravidlá, pravidlá, že veci nezapália, nebudú nebezpečné pre vaše zdravie. Takže naozaj potrebujeme množstvo, máme už množstvo legislatívy, ktorá nám pomôže. Dôležité zabezpečiť, aby sme neprerábali celú vec, aby to fungovalo úroveň po úrovni ako taký koláč, ale musíme jednoducho cez celý proces podporovať inováciu. A druhá vec je tá, to by som rada samozrejme diskutovala e, s jednotlivými troma výbormi, ako budeme riešiť e, smernicu o elektronickom obchodovaní. Je zastaralá a niektoré diskusie, e, ak sa budú revidovať, budú vlastne principiálnymi rozprávami. Je tu o slobodu poskytovania služieb a akú zodpovednosť máme, ak poskytujeme službu klientom. Práve prebieha dôležitá e, diskusia, e, veľmi e, konfrontačná e, rozpráva k smernici a musíme ju naďalej e, plne implementovať. Treba naozaj inventarizovať, do akej miery môžeme ísť vpred, e, ako možno mať výrobky, ktorým e, veríme, kde sa cítime chránení v našom súkromí, kým spustíme množstvo legislatívnych e, predpisov, aby sme presne vedeli, čo chceme dosiahnuť. E, rozhodne sa nemilíte. E, dôležitá je rovnováha medzi účinnosťou pri chránení spotrebiteľa. Na druhej strane však tu musí byť priestor pre inovácie, pre výrobky, e, o ktorých ešte nevieme. A to bude ten, tá citlivá rovnováha, ktorú treba hľadať. Ďakujeme. Doplňujúca otázka. Nech sa páči, kolegyňa. Bohužiaľ, rečnička nemá zapnutý mikrofón. Doplním len toľko, že ak e, zákon o digitálnych službách e, povolí aj služby e, sprostredkové na základe umelej inteligencie, bude to európsky prístup k tomu a budete pripravená prezentovať tento návrh ako nariadenie, nie ako smernicu, aby bola väčšia úroveň harmonizácie v záujme jednotného trhu? Ďakujem. Pani Vestager? k množstve vašich otázok jednoducho vám nemôžeme. jednoducho to ešte neviem, či to bude nariadenie alebo smernica, ale čo čoraz častejšie zistujeme, že umelá inteligencia je zakomponovaná vo výrobku. E, výrobky, ktoré ešte nepoznáme, budú mať súčasť, e, ako súčasť umelú inteligenciu výrobok, ako taký e, elektronický prístroj, príslušenstvo, ako chladnička musí splniť určité požiadavky, aby bola bezpečná. A ak tam zapojíte umelú inteligenciu, ak chcete zabezpečiť, že niekto ju naplní vaš, vami vybranými výrobkami, aby sa zabezpečilo, či je to váš výber alebo výber niekoho iného. Toto vám ešte neviem povedať, ako to budeme riešiť. A práve toto znamená, že e, sa vstúpi do e, regulačného procesu. Treba si ujasniť, že či potrebné je e, tá regulovať. Treba vedieť to, čo hľadáme, čo chceme dosiahnuť a čo ja chcem dosiahnuť, je, aby sa spotrebitelia cítili bezpečne že, som, že kontrolujem a verím tomuto produktu a to je súčasť našeho snaženia. Teraz bude teraz e, pani De Suter predsedať za IMKO ďalším e, reč, e, príspevkom. Pani Stefani, Stefani Jonkortan je ďalšou rečničkou za Riniu. Ďakujem, pani komisárka. Dezignovaná komisárka, dnes pripravujeme E, Akt Vestager, no, tak ako je známa televíz, známy televízny seriál Morgan. Ja dúfam, že e, vám sa páčil e, vám sa páčila séria A. Vestager, pretože táto nová je poznačená najmä digitalizáciou, kde sa E, kde vystávajú nasledovné otázky. E, digitalizácia, e, konkuren- riešenie konkurenčných otázok, ktoré sa často pod- problémy, ktoré sa často odrážajú potom na spotrebiteľoch. Ako vy chcete alebo chcete nejakým spôsobom stimulovať nárast moci, síly európskych podnikov v oblasti digitálnej ekonomiky, kde Európania naozaj nie sú prítomní na finančných trhoch a ste za to, aby e, bola povinnosť prístupu a zdieľania údajov v prospech spotrebiteľov a DM? Pani Vestager. E, teší ma, že hovoríte o seriáloch, keď sa ho- hovorí o knihách a, a filmoch e, vždy, e, vždy sa hovorí, že je najzložitejšou tá druhá séria, tá druhá sezóna. Často sa skáže, skáče hneď do tretej. Oprávnene hovoríte, že pokuty nie sú riešením, že nepostačujú, pretože to je trest pre nelegálne správanie v minulosti čo však v našom rozhodnutí je, je to, že treba sa zmeniť do budúcnosti, treba zastaviť, čo teraz robíte. Nemôžete robiť niečo s rovnakým e, e, efektom ako vaše nelegálne správanie z minulosti. A otázka tiež znie, či potrebujeme aj silnejšie e, opravné prostriedky, aby na týchto trhoch zavládla zase zdravá hospodárska súťaž keď sme e, mali e, našu námietku voči e, nelegálnemu správaniu Google pri nelegálnom reklamnom postupe, zastavili svoj, svoju činnosť. To, a to bolo dva roky dozadu a trh sa eš, ešte ne, nezariadil. Musíme použiť opravné prostriedky, ktoré budú siahať ďalej. Naozaj aj také maximálne opravné prostriedky, ktoré naozaj nariadia rozpustenie spoločnosti. To je veľmi, veľmi ďaleko siahle a veľmi uh, agresívne, uh, uh, keď prikážeme, aby demontovali časť svojej spoločnosti. Dôležité je zabezpečiť, aby sa hospodárska súťaž vrátila Musíme sa snažiť e, robiť v týchto e, e, otázkach hospodárskej súťaže posunuli ďalej a my musíme použiť nový fenomén, nie hospodárskú súťaž v rámci trhu, ale preň. A to vlastne je stanovovanie pravidel pre ten trh. Ako zabezpečiť to, že sa tieto pravidla stanovia pre spravodlivú súťaž? Tomu sa vlastne smeruje, ale bude to tiež otázka E, nás, ako, e, ktorí vymáhame e, tú hospodárskú súťaž. Vzhľadom na výzvy, ktoré kladie globalizácia, klimatické zmeny, umelá inteligencia, je potrebné, aby sme viac pracovali, aby sme túto politiku prepojili s priemyselnou obchodnou politikou, tak aby sme mohli umožniť oživenie Európskej únie ako chcete zlepšiť reglementáciu v oblasti na úrovni členských štátov, aby ste lepšie podporovali industrializáciu Európy v zmysle inovačných projektov a aby sme mali oveľa viac týchto takých dôležitých inovačných e, programov. Ja si myslím, že tá najlepšia vec a chceme podporiť takéto spoločné projekty, tak je najlepšie používať tie pravidlá, ktoré existujú napríklad v oblasti mikroelektroniky alebo v batériách. Tam sme sa už veľa naučili v minulosti. A my sa snažíme lepšie zistiť, čo tieto projekty potrebujú, lebo tie hodnotové reťazce sú v tejto oblasti zložité. Stačí, keď sa pozrieme na uh, E, oblasť batérií. Tam to treba riešiť od súrovín až po jednotlivé články a recykláciu. Čiže my musíme e, inovovať celý reťazec dodávateľský, spracovateľský a tak ďalej. A to je veľmi zložité. My používame nástroje, sme v tom stále lepší, ale ja radšej použijem nejaký nástroj, ako by som sa mala vrácať späť do dielne a vytvárala nejaký nový nástroj ale to ešte chvíľu potrvá. A ešte pokiaľ ide o otázku tých desiatich najväčších, keď sa pozriete na 10 najväčších pred desiatimi rokmi, tak jediná firma, ktorá tam bola, bol Shell. Holandský Shell. To sú fosílne paliva. E, tie ostatné boli banky a firmy, ktoré pracovali pre odvetvie fosílnych palív. E, tu ide o to, že na ktorom zozname tých desiatich najväčších chcete byť, keď sa pozriete na 10 firiem pre ekologizáciu hospodárstva, tak tam sú naozaj z veľkej časti práve európske firmy. Je potom dopad a ľudia sa e, toho držia. No a to by sme mali samozrejme e, riešiť aj v medzipodnikovej digitálnej oblasti. Ďakujem. Itre, pán Tenent, nech sa páči. Každý má svoju náplň práce. Ja keď som sa pozrel na vaše portfólio, tak som sa dočítal, že budete koordinovať prácu v oblasti digitálneho zdaňovania a budete musieť nájsť konsenzus do roku 2029 a ak nie, tak budete musieť navrhnúť spravodlivú európsku daň. Akákoľvek snaha o zavedenie dane podkope e, konkurencieschopnosť a pracovné miesta odídu do tých štátov, ktoré digitálnu ekonomiku nebudú zdaňovať. Aká tam bude súvislosť s Brexitom, aká tam bude daň. E, pokúsite sa donútiť Spojené kráľovstvo, aby rešpektovalo takúto daň a ak nie, nebudete sa báť, že ľudia budú odchádzať za prácou do Spojeného kráľovstva, bude sa to týkať všetkých firiem alebo len nadnárodných. Pani Vestager, nech sa páči. E, práca v OECD e, prebieha. Jej cieľom je e, dospieť ku globálnej dohode. Niektoré návrhy OECD vyzerajú veľmi podobne ako to, čo sme my tu v Európe už navrhovali, keď sme predkladali návrhy digitálnej dane. Je pravdou, že niektoré iné oblasti sa oberajú iným smerom. Ja ešte neviem, ako to dopadne. Dúfam však, že to bude rýchle. Lebo ak chceme globálny konsenzus, tak musíme mať v diskusii aj návrhy. A presne tak, ako vravíte. Ak môžete uniknúť tejto dani, tak potom nič nedosiahneme. Čiastočne tu totiž ide o to, kde podnikáte tam, kde podnikáte, tam by ste jednoducho mali platiť dane a tam by ste prispievať spoločnosti, ktorá vám umožňuje podnikať. A to je jedna zo zásad, ktoré budeme musieť sledovať. Lebo inak bude tu ešte viacero firiem, ktoré budú mať sídlo eh, na tých miestach, kde sa tie sídla ani nevojdu, ak to len nebudú poštové schránky aký to bude mať dopad na Brexit, tak to ešte neviem, ale ak to bude globálny konsenzus, tak dúfam, že Spojené kráľovstvo sa k nemu e, pripojí. Doplňujúca otázka, ďakujem. Vďaka Bohu, že odchádzame z tohoto politického projektu, pretože tieto myšlienky zdaňovania predstavujú všetko zlé v tejto únii. Po druhé, my sme chceli e, od spoločného trhu voľný obchod a teraz tu vidíme európske dane bez riadneho zastúpenia. To je pre mňa nepriateľné, takmer cenzúra. Rozdiel medzi Britmi a vašim projektom je taký, že vy chcete harmonizáciu a my chceme zvrchovanosť. Brexit je pre mňa príležitosť hľadať lepší spôsob, ako zastupovať ľudí a zabezpečiť, aby rozhodovanie prebiehalo e, v zodpovednom prostredí. Takže kľudne pokračujte, Británia sa toho nezúčastní, pani Vestager. Ja s vami nesúhlasím, ale v každom prípade vám ďakujem za želanie. On... Ďakujem a teraz ďalším rečníkom je pani Evelyn Regner, nech sa páči, SAD Econ. Ďakujem, ja sa vrátim k politike hospodárskej súťaže. Vy ste v začiatku vraveli, že plánujete zmeny pri uplatňovaní, ale nie regulácii. Ako chcete potom riešiť dominantnú pozíciu na trhu, predovšetkým v oblasti digitálnych platformiem a gigantov? Ako to vyzerá s hospodárskou súťažou medzi členskými štátmi? Lebo e, firmy, ktoré vysielajú pracujúcich do členských štátov, platia často menej na sociálne zabezpečenie ako tí, ktorí robia nábor na mieste a majú teda vlastne výsledne zľavu z vysielania pracovníkov. Je to problematická hospodárska súťaž. Budete to riešiť rovnako, ako ste riešili daňový dumping. Využijete legislatívu na štátnu podporu v boji proti týmto nekalým praktikám. Pani Vestager, nech sa páči, dám vám slovo. Tá otázka je veľmi dobrou ilustráciou toho, kde ležia hranice presadzovania práva hospodárskej súťaže a zároveň poukazuje na potrebu riadneho fungovania trhu práce a jeho rozvoja. Príklad, ktorý ste uviedli, a teda, že neplatíte rovnaké príspevky a následne v podstate daňoví poplatníci budú subvencovať podnik, ktorý v ich krajine robí nábor pracovníkov. Ja si myslím, že hospodárska súťaž toto nevyrieši. To by bolo potrebné riešiť legislatívou o trhu práce. A to buď na úrovni členských štátov, alebo na celoeurópskej úrovni. V tejto komisii sa mi páčila ambícia zaistiť to, že keď pracujeme na rovnakom mieste a rovnakej krajine, tak by ste mali mať rovnaké platy ako miestni. Existujú eh, pokusy obísť toto pravidlo. S tým, že tie neplatové prvky sa používajú ako konkurenčná výhoda. Neviem, ako na to odpovedať z pohľadu hospodárskej súťaže. Veľmi rada budem e, na túto tému s kolegami v tejto diskusii pokračovať. Ďakujem. Následná otázka. Vy ste vraveli o verejnom TBCR a o tom, že e, európska legislatíva je pomalá, ale že ešte stále e, nie je v nedospela do cieľa. Čo urobíte preto, aby k tomu cieľu došlo? Chcete pracovať na návrhu o minimálnej daňovej sadzbe právnických osôb, aby sme skončili e, v tejto snahe súťažiť s čo najmenšími sadzbami? Alebo to nakoniec dopadne tak, že E, ti povede, že nie cez, ani, len cez moju mŕtvolu, alebo ani cez moju mŕtvolu, tak ako ste to hovorili o svojom dánskom kolegovi. E, pani Vesteger, to nebol celkom dánsky kolega, ktorý vravel, že ani cez jeho mŕtvolu. Mm, ja to tak nehovorím, ale to je jedno. Ten postup je pomaly, máte pravdu, ale k nejakému pokroku tu predsa len došlo. My sme mali rozhodnutie o štátnej podpore v oblasti daní a dúfam, že členské štáty a firmy si z toho zoberú ponaučenie. Rovnako sme vydali aj isté výkladové pokyny k štátnej podpore a snažíme sa posilniť ich pochopenie medzi daňovými správami. My sme teda tieto vodidla rozšírili, ale zatiaľ ešte nemáme záverečné rozhodnutie súdu. Ale ako som povedala, myslím si, že daňová spravodlivosť sa hospodárskou súťažou vyriešiť nedá. Na to treba legislatívu. My potrebujeme verejné správy z niektorých krajín a úprimne dúfam, že viaceré krajiny urobia všetko preto, aby to bolo možné. Po druhé, budeme potrebovať kombináciu minimálneho zdanenia a harmonizáciu spoločného daňového základu. To potrebujete, lebo inak budete môcť manipulovať daňovým základom a dane budú irrelevantné. Čiže všetky tieto tri veci potrebujeme a ja dúfam, že ich budeme spoločne presadzovať. Ďakujem teraz Angelika Nibler, EPP. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani Vestager, Už ste vraveli o téme autorských práv. My tu v Európe už pracujeme na tejto téme niekoľko rokov, na jeho reforme. Už sme e, o tom hovorili a boli to aj také kontroverzné diskusie, takže ako sa vystaviate k reforme copyrightu, k tomu, čo bolo odsúhlasené parlamentom a po druhé, postaráte sa o to, aby smernice e, a pri presadzovaní v jednotlivých členských štátoch nebude nejakým spôsobom rozdrobená a bude to platiť aj pre nový Digital Services Act. Takže ako sa prepojí to, čo sme v tej reforme copyrightu my odsúhlasili aj v tomto novom zákone? Tu by sme predsa len mali mať ručenie pre digitálne platformy a pre digitálne služby. To všetko by tu malo byť regulované. Pani Vestager, nech sa páči, dávam vám slovo. Asi viete, že ja som za toto e, plne nezodpovedala, ale tú debatu som samozrejme sledovala. Áno, bola to veľmi kontroverzná diskusia a Zároveň sa ukázalo, že je potrebné hľadať rovnováhu v akomkoľvek nariadení, ktoré budeme predkladať. Ja sama som spokojná s výsledkom, myslím si, že je dôležité, aby sme mali príležitosť pre tých, ktorí majú copyright, aby boli odmenení. Máme tu veľa umelcov, ktorí majú veľké problémy a, e, s tým, že sú nezávislí, zárobkovo nezávislečené osoby, majú problémy s platením svojich účtov. A určite, že nikto z nás by nechcel žiť vo svete bez kultúry, bez prispenia e, autorov, umelcov. A preto si myslím, že e, to, že sme našli kompromis, je dobrá vec. A teraz je na budúcej komisii, aby poskytla nejaké smernice pre vnútroštátne implementácie, aby tu nedošlo ku fragmentácii a roztriešteniu e, tejto smernice. To je teda úloha budúcej komisie, to bude iste náročné, pretože je veľmi pravdepodobné, že niektoré tie debaty, ktoré sa vyriešili kompromisom, sa vrátia e, v nejakom inom prestrojení. Otázka copyrightu už bola vyriešená a nemala by sa znova otvárať, a to ani v súvisle s Digital Services Act. Musíme si dávať pozor, aby sme to neurobili, lebo potom by sme zase strátili vo chvíli, keď musíme zabezpečiť to, že poskytneme odmenu držiteľom copyrightu. Pani Nibler, doplňujúca otázka, áno. Na internete sa často streamujú rôzne športové podujatia alebo športové podujatia a akcie a to všetko nelegálne. Ja sa teda chcem spýtať, budete sa riadiť vyhlásením parlamentu k tejto téme, chcete tento problém riešiť, čo si pod tým predstavujete, ako sa chcete postaviť k nelegálnemu live streamingu športových aktivít. Ja som si myslela, že som sa tak dobre pripravila, ale tá, na túto otázku som sa naozaj nepripravila. To bude asi naozaj ťažké. Ja uznávam, že je to dôležitá otázka, lebo tam je v hre veľa peňazí, aby sa to mohlo legálne streamovať. A v okamihu, keď to streamujete legálne, tak nechcete mať konkurenta, ktorý to robí nelegálne a neplatí všetky tie licencie, práva a poplatky. Zatiaľ som si to však ešte dôkladne nepremyslela, ako by som chcela postupovať, takže k tomu sa e, vám vyjadrím neskôr. Teraz pani Cornelia Ernst, výbor Itregue. Pani Vesta, Vestager, teší ma, že vás tu opäť vidím. Vo svojich odpovediach ste hovorili o tom, že hospodárska súťaž je veľmi dôležitá na to, aby sme udržali pracovné miesta, bojovali proti klimatickým zmenám. A ja to tak vidím. Existujú však klimatické Existujú však niektoré regióny, ktoré nie sú konkurencieschopné. Napríklad ja v Nemecku z takého jedného pochádzam. My máme štrukturálne slabé regióny a potom máme regióny, ktoré prechádzajú veľkou transformáciou. To sú napríklad uholné regióny, ktoré sa vzdialujú od uholného hospodárstva. Myslíte si, že e, akú úlohu má v týchto e, regiónoch férová hospodárska súťaž. Myslíte si, že Stačí, aby sa tie, tieto regióny e, e, budú vyvíjať e, spravodlivo vtedy, keď sa tam, tak aby sa tam nevrátili len vlci a iné zvieratá, ale aby sa tam vrátili aj ľudia. Čo si myslíte o dotácii do týchto oblastí? Možno, že sa k tomu môžete vyjadriť dotácia férová hospodárska súťaž. Ďakujeme. Pani Vesteger, nech sa páči. E, vy sama hovoríte, že hospodárska súťaž je čiastočne odpovedou, ale samozrejme má svoje obmedzenia a ak región prechádza transformáciou, je potrebné primárne investovať do ľudí. Musíte im dať príležitosť, aby získali nové zručnosti, aby získali vzdelanie, ktoré potrebujú na na to, aby mohli pracovať v obnovenej ekonomike regiónu. Ja mám veľmi vysokú mienku o fonde prispôsobovaniu sa globalizácii. Myslím si, že členské štáty skutočne odviedli vynikajúcu prácu pri napomáhaní uholným regiónom, že tu dochádza k pomoci e, pri uzatváraní báni tak, aby ľudia vďaka tejto pomoci mohli naštartovať nové podnikové a obchodné modely a získať pracovné príležitosti. Ak však nejaké riziko existuje, ak existuje riziko, že nejaká spoločnosť sa presunie za hranice EÚ, existuje príležitosť, ako ich motivovať, aby zostali v EÚ napríklad v takomto regióne. Tu vlastne ide o to, aby sa hospodárska súťaž vrátila – ale vy najskôr chcete vytvoriť potrebné podmienky preto, aby tam ľudia mohli žiť, pretože ak tam nie sú žiadne firmy, žiadne verejné služby ani doprava, tak nemôžete naštartovať nový vývoj. To sa dá robiť len s fungujúcim štátom, regionálnymi orgánmi, občianskými organizáciami a treba pritom samozrejme využívať pomoc, ktorú môže poskytnúť zbytok Európy. Doplňujúca otázka. Ešte vráťme sa k tým štrukturálne slabým regiónom. Vy ste vraveli, že potrebujeme európsky priemysel. To je výborné, ale čo musíme urobiť inak? Lebo niektoré veci tu už zazneli, ale to nie je žiadna stratégia, to sú skôr také jednotlivé čiastkové e, stavebné kamene čo takáto e, európska priemyslová stratégia musí zohľadniť, čo musíme urobiť preto, aby tieto slabé regióny, aj keď ich chceme obmedzenie, iba obmedzenie dotovať, tak sa musíme nejako vedome rozhodnúť, ako chceme pokračovať. Ak máme nejakú stratégiu, tak si myslím, že to je dobrá vec. Aké veci by ste chceli tu zaviesť, pani Vestager? Prepačte, ak nie som dostatočne špecifická a ak neodpovedám úplne konkrétne, Poprvé musíme zabezpečiť, aby takáto stratégia nebola iba pre veľké firmy, lebo v Európe nemáme len veľké firmy, máme tu veľa malých a stredných podnikov, rôzne pod, priemyselné odvetvia, existujú tu rozličné subdodávateľia a celé to pletivo e, tých priemyselných odvetví, ako by malo vyzerať. Malo by to byť súčasťou toho zeleného New Deal. Nemôže to byť súčasťou niečoho, čo e, nestojí o ekologizáciu našej ekonomiky, o e, presadzovanie uhlíkovo-neutrálnej ekonomiky. No a v neposlednej rade to musí byť na základe férovej hospodárskej súťaže. A preto chcem povedať, že my tu nebudeme len tak dávať peniaze niektorým podnikom a sektorom pri investovaní do hodnotových reťazcov, ktoré potom ovplyvňujú niektoré sektory tak, aby prosperovali. Tak, e, takým dobrým príkladom v tejto oblasti by mohol byť spoločný európsky projekt závodu, kde sa spojilo veľa podnikov a e, za účelom e, produkcie mikroelektroniky, inovácie a potom tie výrobky budú užitočné pre mnohé podniky a to umožní nový štart podnikom. Ďakujem. Slovo má teraz pán Timo Wilken z Júri za SND. Ďakujem pekne pani predsednička. Pani Vestager, vy budete zodpovedná za Európu, ktorá je pripravená pre digitálny vek aj e, umelú inteligenciu. Avšak eh, sú tu určité výzvy v eh, tejto súvislosti. Firmy sú za menej regulácie, čo by malo umožniť eh, rozvoj technológií umelej inteligencie. GDPR a smernica o eh, ochrane osobných eh, údajov. Eh, tu zatiaľ vstupujú do hry, ale treba zabezpečiť, aby komisia sa zasadzovala dodržiavanie základných práv, ochranu osobných údajov, nediskrimináciu Treba takisto venovať pozornosť eh, potrebe rešpektovať etické a humanné aspekty, aby sa budovala dôvera v takéto nové technológie. Ako chcete zabezpečiť, že sa nepodrijú eh, existujúce úpravy alebo ochrana eh, základných práv, ale že sa takéto nové pravidlá využijú ako plus v hospodárskej súťaži. to, kde ste začali vašu otázku a kde ste ju skončili, tam plne súhlasím. Jediný spôsob, ako byť úspešný, je vytvoriť umelú inteligenciu, ktorej dôverujeme, ktorá vychádza zo základných uh, hodnôt. Je to aj o uh, ochrane súkromia, ale aj o budovaní dôvery. Inak naša spoločnosť to odmietne povie, že to nechce, že to nepotrebuje a to by naozaj bola škoda, pretože potenciál v zdravotníctve pri minimalizácii znečisťovania boj proti klimatickým e, e, zmenám e, v týchto oblastiach je prínos umelej inteligencie potenciálne obrovský. Začali sme preto s úsmerneniami, ako vytvárať umelú inteligenciu, ktoré môžeme dôverovať a tieto úsmernenia e, sú teraz rozdelené do schém hodnotenia. Je to dosť rozsiahle, musím povedať. E, keď sa na to človek pozerá a prihlasujú sa tam e, firmy, podniky, takže nie je to len taký výskum od stola, ale je to niečo reálne. Hovoria, že to chcú používať pri vývoji umelej inteligencie a že nám e, o tom poreferujú, pretože mnoho podnikov e, si uvedomuje, že to bude potrebná regulácia, ale regulácia, ktorá im umožní a neznemožní konať, pretože zdieľajú našu perspektívu, to, čo máme v Európe, nemusia byť všetky e, údaje, lebo my rešpektujeme ľudí, nemusia to byť všetky e, pod e, peniaze, pretože financujeme aj iné oblasti, ale chceme tu mať zmysel, chceme niečo dosiahnuť a to je ten najdôležitejší motivačný faktor, to, že vychádzame z našich základných hodnôt. Ďakujem pekne, pán Vilken. A chcete položiť doplňujúcu otázku, e, myslím, že sa hodneme, že v digitálnom veku je dôležité, aby jednotlivci dostali e, späť možnosť rozhodnúť, e, čo s ich údajmi, aby sa tieto nestávali iba komoditou. Treba teda, aby sme takéto právo na samostatné rozhodovanie jednotlivcov v e, smernice chránili. Máme tu e, podnikateľské modely, ktoré e, vychádzajú práve z takýchto snách. Takže je potrebné tu vytvoriť veľmi jasné pravidla, ktoré by ochraňovali súkromnú sféru. Ako chcete zabezpečiť to, že sa dospeje k dohode Eh, pokiaľ ide o nariadenie o eh, elektronickom eh, súkromí, súkromí v elektronickej oblasti. No a pokiaľ ide o filtre pri uploadingu, ako zároveň chcete ochrániť slobodu, slobodné vyjadrovanie mienky v členských štátoch. K tej poslednej otázke, tá si bude vyžadovať veľa diskusí medzi členskými štátmi, komisiou a pravdepodobne aj parlament to bude sledovať, aby sme zabezpečili, že to bude mať implementáciu v členských štátoch, ktorá bude navzájom podobná. Aby sme nemali uh, veľmi uh, odlišné transponovanie v jednotlivých členských štátoch. Uh, pretože si musíme dať pozor eh, na to, že diskusie sa nám opäť vrátia, ktoré sme viedli pri eh, eh, smernici týkajúcej sa ochrany autorských práv. Sú tu naozaj legitímne požiadavky, a takže do diskusia sa tu opäť vráti Máme základné hodnoty, ale aj určite zásadné e, diskusie, pretože vždy e, tu treba vyvažovať veci, ak chceme mať správne riešenie. No a pokiaľ ide o smernicu e, e-privacy, teraz nie som úplne v obraze, kde sú blokády v tejto sfére, ale bude mojou vysokou prioritou zabezpečiť, aby sme ich prekonali, pretože zdieľam váš názor, že od toho bude veľa závisieť. Ehm, nie, malo by sa vždy decentralizovať na občanov. Ehm, máte vaše práva, teraz jednoducho sa postarajte o ich vymazanie, pretože ja viem, že mám práva, ale jednou z, mojich, z mojich frustrácií je, ako ich vymôcť musím čítať dlhé strany jednu po druhej. Ak, nie som, ak som unavená, jednoducho tak či tak e, sa podpíšem a to nedáva zmysel, pretože stále musíme zabezpečiť toho viac, aby ľudia naozaj cítili, že majú tú e, moc e, v rukách rozhodnúť za seba. Ďakujem. Slovo má teraz pán Damian Böselager z ITRE z Zelených. Ďakujem veľmi pekne. Pani Vestager, som tu. Venovali sme sa doteraz e, priemyselnej stratégii a politike. Chcem sa k tomu vrátiť. V vašom predchádzajúcom mandáte ste E, boli proti e, e, členským štátom, ktoré chceli zriediť európske pravidlá, pokiaľ ide o kontrolu zlučovania. My si myslíme, že silné pravidlá v tejto oblasti umožňujú malým a stredným podnikom lepšiu ochranu, zabezpečiť rovnosť šancí pre veľkých aj malých, ale pre mňa bolo nejasné, čo myslíte, keď hovoríte, že chcete vytvoriť nástroje pre E, dobrú e, hospodárskú súťaž na globálnej úrovni aj v rámci EÚ a chcete sa zaoberať aspektami napríklad aj definície trhu. Pýtam sa, nezmenili ste náhodou váš e, pohľad na vec, alebo ako by ste chceli prehodnotiť e, takéto definície a aký by to malo dopad napríklad, keď to porovnáme s vašim rozhodnutím, pokiaľ ide o Siemens a Alstrom. Ja si myslím, že by tu nerozhodla by som inak e, v tomto prípade tohto zlúčenia. Tu hovoríme o dvoch európskych šampiónoch, ktorí sa chcú zlúčiť. A nevyriešilo by to problémy e, v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sme vtedy mali nie ani e, v oblasti lokomotív, ani električiek, metra, signalizačných systémov metra A to, takže e, tu je vec stále rovnaká. Keď hodnotíme nejaký trh, e, zaoberáme sa tým, či je niekto iný, ako by sa mohli obrátiť e, spotrebitelia, keby tieto, tieto firmy mali buď vyššie ceny alebo nižšiu kvalitu. Chceme dostať odpoveď, áno, je tam ešte stále trh pre vás Takže nejde o to, ako si čítate e, tieto oznámenia. Keď si prečítate nejaké 20-ročné oznámenie, tak e, to nemusí hovoriť nič o kvalite toho, čo e, v podstate robíme. Dvaja akademici eh, prebrali 15 eh, prípadov toho, ako robíme hodnotenie trhu a eh, oni povedali, že sme v súlade s tým, ako sa to deje na globálnej úrovni. A to je to najdôležitejšie. Aby som bola rada, keby ľudia chápali dobre tie pravidla, podľa ktorých sa riadíme a to, čo robíme. A druhá vec, myslím si, že je veľmi dôležité, aby e, sme spolupracovali s ostatnými, pretože integrita vnútorného trhu závisí od viacerých e, zdrojov. Musíme zabezpečiť plnú implementáciu, aj reciprocitu, už som to spomenula. Pozývame tu veľa ľudí, môžu tu mnohí prísť e, podnikať. 14-15 európskeho HDP predstavuje verejné obstávanie 3 e, e, e, bilióny eur. To je veľmi veľa peňazí. Ehm, ľudia zvonka teda môžu podnikať u nás, ale my nemôžeme podnikať u nich. Tam, odkiaľ prichádzam ja, je pravidlo jasné. Podkiaľ tu nie je takáto reciprocita, tak jednoducho prestanete ľudí pozývať k vám. Ďakujem pán Bözelager. Ďakujem e, za e, dlhú e, odpoveď. Ja chcem sa ešte teraz venovať tomu, čo ste spomenali vo vašich úvodných slovách. Pýtam sa teda, digitálne technológie ako umelé, umelá inteligencia predstavujú možnosť, ako zvýšiť klim, klimatickú neutralitu nášho, náš, nášho priemyslu, Môžeme zoptimalizovať takto aj používanie energií napríklad a môžeme sa tak stať nezávislejší od fosílnych e, energetických infraštruktúr. Takže čo chcete uprednostňovať, e, aby sme tu mali digitálne technológie, e, technológie ktoré bojujú proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ehm, teraz už má slovo pani Vestager. Jednou eh, z tých eh, dôležitých vecí je, že musíme zabezpečiť, aby sme tu samozrejme mali viac digitálnych technológií, pretože mnohé digitálne technológie eh, sú extrémne energeticky náročné. Čítala som nedávno o kvantovom experimente, keď stlačia gombík, tak e, vlastne spotrebujú e, neuveriteľne veľa energie, spotrebujú energie toľko, koľko jedno celé mesto. Takže jedna vec, e, jedna vec na ktorej pracujeme, sa týka batérií to, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, je, že e, sa to musíme postarať o, úplnú recykláciu. Je to spojené s otázkou surovín, logistiky, Takže to, ako využívate batérie, musí byť súčasťou takého inovatívneho procesu, pretože keď budeme e, inovácie tlačiť aj do toho, ako sme zorganizovaní, budeme vedieť lepšie využiť technológie, ktoré tu už máme k dispozícii, ktoré poznáme a to zvýši rýchlosť, e, za akou bojujeme proti klimatickým zmenám. A toto sa dá e, urobiť aj digitálnymi prostriedkami, lebo môžeme inak využiť zdroje než doteraz tu spolupracuje, budem spolupracovať s mojou kolegyňou Mariou Gabriel, ktorá bude zodpovedná za eh, projekt Horizon Europe. A teda pôjde tu aj spoluprácu v oblasti financií. Ďakujem. Slovo má teraz eh, pán eh, Billy Keller z Econ za Renew Europe. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani Vestager. Eh, vo vašom poverovacom liste sa spomína, že budete spolu, viesť novú stratégiu pre malé a stredné podniky. Máte eh, ich podporovať, podporovať novovznikajúce firmy, odburávať záťaž a umožniť im využívať digitalizáciu. Takže máme tu kontext malých a stredných podnikov, e, je to takisto požiadavka digitálnej ekonomiky, zelenej ekonomiky, e, treba, aby sa investovalo zároveň do ľudí. Takže veľká výzva pre tieto malé a stredné podniky je prístup k úverom, e, k financovaniu a v kontexte, za ktorý ste boli zodpovedná doteraz, aj po vašej novej úlohe, zabezpečiť lepšiu ekonomickú efektívnosť Európskej únie? Ako by ste odstraňovali bariéry pre prístup k financiám pre malé a stredné podniky, aby mohli takto investovať a zohrávať dôležitú úlohu? Ďakujem, pani Vestager. Táto komisia prijala legislatívu, ktorá nám umožňuje eh, E, tieto veci. Jednou vecou je legislatívu prijať a druhou je ju e, realizovať, e, naplňať. A za toto bude zodpovedný môj kolega Valdis Domrovský, ktorý bude zodpovedný za ekonomiku, ktorá funguje pre ľudí aj udržateľné financovanie. Dobrou správou ale je, že tu máme teraz legislatívne východisko, ktoré nám umožňuje toto rozvíjať. A je dôležité, že teda e, okrem toho bankového financovania, kde sa vlastne zadlžíte, dostanete úver, tu bude aj nová možnosť, môžete sa obratiť na kapitálové trhy. Pretože niekedy, keď chcete, aby vaš, e, vaša firma rásla, potrebujete kapitál, ale takisto aj iné, iné vedomosti, iné znalosti. A toto prichádza s kapitálom. Eh, niekto, eh, kto eh, získa 5-10 na vašom podniku, má veľký záujem, aby vám takúto, takéto znalosti dal k dispozícii. Takže toto môže byť zaujímavé, takéto alternatívne možnosti, ako si zabezpečiť financovanie. Junckerov plán zabezpečil financie pre 900 tisíc malých a stredných podnikov a ja si myslím, že túto treba pokračovať ďalej k dispozícii financovania a umožniť ľuďom rast. A ja viem, že e, teda nemáme tu až také veľké e, kompetencie, ale dôležité je e, podporovať preškolovanie ľudí, aby získavali tie správne zručnosti. To je tiež veľmi dôležité pre rast malých a stredných podnikov. A aj s digitálnymi riešeniami je to možno jednoduchšie, ale ešte stále potrebujete, aby ste mali ľudí s tými dôležitými zručnosťami. To nie je e, soft skill, nie je to meká zručnosť, to je zásadná zručnosť, ak chceme, aby sme tu mali úspešnú európsku digitálnu technológiu. Ďakujem. E, doplňujúca otázka. Spomenuli ste teraz práve e, zvyšovanie zručností zamestnancov. Jednou z najväčších víziev je, aby talenty neodchádzali do veľkých nadnárodných spoločností. Takže v tomto kontexte kde vidíte vašu stratégiu, ako by ste chceli podporovať malé a stredné podniky, aby investovali e, do vzdelávania svojich e, zamestnancov, ako to už spomenuli aj kolegovia predo mnou. Pani Vestager. Jednou z súčasť toho je spolupracovať s národnými eh, orgánmi, ale vyvíjať aj programy, ktoré by umožňovali nadobúdať nové eh, zručnosti eh, zamestnancom. Vzdelávanie na diálku je súčasťou odpovede, pretože dnes, je, dnes to vyzerá úplne inak, než v minulosti. Môžete jednoducho iba online sledovať kurz, Máte tam aj testy, eh, hry, videá, eh, inštrukcie, návody, takže môžete sa učiť úplne inak. Eh, umožní vám to lepšie integrovať to, čo ste sa naučili do vášho každodenného pracovného života. A tu môžu členské štáty aj sa navzájom inšpirovať a dúfam, že budeme môcť zamestnávať aj viac ľudí, motivovať ich, aby získavali digitálne zručnosti a o toto pôjde aj Marie Gabriel v jej funkcii, ale my všetci by sme aj v tom mali pomáhať, aby sme zabezpečovali zvyšovanie digitálnej Ehm, digitálnych zručností, dôležité je to aj pre ženy. Je to prioritná otázka, aby sme získali plný potenciál, využili všetky talenty, ktoré potrebujeme. Ďakujem a posledná otázka Lídia Pereira eh, z Ekonu z EPP. Vážená pani predsednička, ďakujem pani eh, podpredsednička. Ekonomika, ako vieme, prebieha hlbokými zmenami v dôsledku digitalizácie procesov a služieb. E, my vlastne platíme e, to, čo spotrebujeme a digitalizácia mení náš život. Podniky a spotrebitelia čoraz viac e, používajú online prostriedky, ktoré nepoznajú hranice. To sa musí odraziť na daniach v rozličných krajinách. Európa pripravená na digitálnu éru bude odmietať podniky, ktoré platia dane v jednom štáte, zatiaľ čo podnikajú vo všetkých štátoch. E, výsledky jednej štúdie poukazujú, že občania e, by podporili európsky post o digitálnych službách. Teda my potrebujeme konkrétne odpovede a ja by som rada vedela, aká je vaša vízia na zdanenie e, digitálnych služieb v, Európskej únii. Ďakujem. Naozaj e, ju potrebujeme, pretože veľa e, firiem platí svoje dane. Mnohé z nich sú malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, zamestnávajú mladých, vyučia ich, platia dane na to, aby sme im povedali, presvedčili ich, že, že bojujú na rovnakom hracom poli, že fungujú na ňom. E, treba zaňovať aj ich digitálnych konkurentov, s ktorými e, bojujú o e, zamestnancov, o, spot, o klientov a tak ďalej. To je veľmi dôležité pre ferovosť. Neboli sme e, úspešní, keď, e, pokiaľ, e, keď sme sa snažili poprvýkrát o daň z digitálnych služieb. Jednotlivé členské šaty sa preto rozhodujú ísť vlastnou cestou. Ja to obdivujem, pretože samozrejme robia niečo výnimočné a ja dúfam, že to poskytne ten potrebný tlak na to, aby sme našli globálne riešenie, dohodu, ako toto vyriešiť. Ak sa nám to nepodarí, myslím, že by sme to mali urobiť sami. A e, samozrejme zavezujeme sa aj, e, že ak do roku 2020 tu nebude globálna dohoda, vyvinieme vlastný návrh. Ďakujem, iba aby som to lepšie pochopila. Ako dosiahneme e, zdaniť tých, ktorí operujú v jednom členskom štáte a neplatí dane, zatiaľ čo zisk ide do inej krajine. Ako to chceme stanoviť? Bude to o príjmoch, ktoré a dane sa budú platiť aj vtedy, keď e, bude firma v strate, alebo tam bude nejaká marža na zisky. E, myslím si, že e, sme viac menej rovnakého názoru, pretože Európa potrebuje dobrú medzinárodnú dohodu v tejto oblasti, bez toho, aby sme ohrozili negociačnú kapacitu Európy, aby sme naďalej E, minimalizovali rizika a podporovali investície. Ale rada by som vedela, ako, ako tá daň, ako vo vašich predstavách by mala fungovať. Ďakujem. Pani Vestager. Ako som už povedala, OECD e práve na tom pracuje, ale e, myšlienkou za tým návrhom, s návrhom pána Moskovičiho bolo Eh, že hovoríte, eh, robíte profit, eh, keď ste v interakcii s užívateľmi, vytvoríte iba algoritmus, môžete mať súčasť údajov, ale hodnota sa vytvára iba, keď ľudia vaše služby vytvárajú, vtedy sa vytvára hodnota. A oni to používajú tam, kde žijú, tam, kde kadeľ prechádzajú, tam sa vytvára hodnota. Vy môžete byť v úplne inej jurisdikcii usídlení, ale uh, vlastne zarábate tam, kde sa nachádzajú títo užívateľia. Takže tam, kde interagujete s týmito ľuďmi v týchto rôznych krajinách, tam by ste tiež mali e, prispievať e, z vašich e, ziskov, ktoré sa v týchto krajinách generujú. A toto bola veľmi zásadná myšlienka, a keďže e, dane za pre, e, pre právnické osoby sa e, vyvinuli ešte v nedigitálnom svete, musíme sa takisto prispôsobiť aj tomuto modernému svetu. Ehm, ak sa to nepodarí, tak čoraz viac korporácií jednoducho prestane platiť dane, pretože čoraz viac vecí sa stane digitálnymi. A máme tu e, hmotné produkty, veci, ktoré sa e, ťažko e, premiestňujú, ale predsa len budú mať takú svoju digitálnu stránku postupne, takže naozaj je treba rýchlo začať konať. A preto by bolo najlepšie, keby sme tu mali globálnu dohodu. Ak sa to nepodarí, musíme konať na vlastnú pesť. Ďakujem a tým uzatvárame druhé kolo otáziek. Zok. členovia našich výborov kládli otázky. Pani Vestager odpovedala, my vás teraz poprosíme, aby ste stručne, nie dlhšie než v 5 minútach, uzavreli záverečným slovom toto zasadnutie. Pani dezignovaná komisárka, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne v prvom rade. Je to veľmi široká oblasť, ktorú sme dnes pokryli. Dôležité je, ako ma potvrdíte v tejto pozícii, toto je e, začiatok pracovného vzťahu, kontaktu. Ak nebudeme spolupracovať, nemôžeme nič dosiahnuť. A druhá vec potom je, že vy všetci ste volení, máte verejný mandát. Ja som bola len vybraná. Vlády sa tak rozhodli. Pôjdeš, budeš komisárkou. To je pre mňa veľmi dôležité totiž, že s vašim prijatím budem mať demokratickú legitimnosť v tom, čo budem robiť. Preto pre mňa veľmi veľa znamená, e, ak ma potvrdíte, e, e, schopnosť s vami spolupracovať a nájsť riešenia k zložitým veciam. v mnohým veciam sa vrátim, keď budú implementovať členské krajiny, napríklad smernica o autorských právach. Niektoré zložité otázky sa ešte vrátia, napríklad keď budeme diskutovať o zákone o digitálnych službách, napríklad zastarala 20-ročná smernica o elektronickom obchode, niečo digitálne sa takto veľmi zastaralým ťažko rieši. To bude tiež trnistá cesta a Treba však e, ísť po poriadku. E, potrebujeme financie, potrebujeme programy, musíme e, dokázať to urobiť, aby ľudia videli, že podniky môžu použiť prostriedky na inovácie, že výskumníci môžu svoje siete nechať fungovať v celej Európe. V tomto ohľade dúfam, že pomôžete pretláčať viezračný finančný rámec, aby fungoval. Nemyslím si, že Európania majú pre nás trpezlivosť pri týchto e, rozdielných veciach, ktoré by sme chceli e, ktoré by sme chceli uviezť do života. Tak, tak vyzerá e, súčasný okamžik. A je to veľmi dôležité. Dúfam tiež, že E, spolu budeme riešiť. Ja prídem a budem sa spýtať na vaše názory. Mnohé otázky nebudeme mať na ne vopred odpovedať. Budeme si ich s vami konzultovať, takže verím vaš, vašu trpezlivosť. Konzultácia s občianskou spoločnosťou, e, mimovládkami, predstaviteľmi priemyslu. Dotkli sme sa e, viackrát tých usmernení. Otázka, ako možno vytvoriť umelú inteligenciu, ktorej sa dá dôverovať ako všetko toto uviezť do eh, niečoho, čo nám dá možnosť eh, realizovať naše zámery. Pre mňa, eh, čo si dnes odnášam ako najdôležitejšiu vec, je ten záujem a odhodlanie a angažovanosť odhodlaná v mnohých otázkach. Ten, kto si vypočul otázky tohto vypočutia, videl, že máme tu e, Európanov, ktorí sa pýtajú e, na naše e, na jednotlivé očakávania v zmysle, že je to naša sila v tom ťažkom svete. Niečo, čo nás uistuje, že tu nie je nejaký, nejaký cynizmus. Nie, že poďme to robiť ako Číňania, ale poďme to robiť ako Európania. V tom je naša sila. Eh, urobiť z Európy maximum, aby nám slúžila všetkým ako občanom. A preto som vám vďačná za všetky vaše otázky. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať vám, pani Vestager, za vaše odpovede kolegom, e, za ich otázky, boli veľmi zaujímavé. Nechcem predbiehať výsledok. V, tomto, v tejto fáze vám len ďakujem a koordinátori budú vyhodnocovať toto stretnutie už o pár minút. Pani Dinagli. Ťažko niečo dodať. Ďakujem vám všetkým kolegovia, pani, i vám, pani Vestager. Pani Valean, pani Sater, aj vám ďakujem. Čo skoro budeme evaluovať. Končím naše zasadnutie.